Colleagues, if you could leave quietly, we're going to begin the, the rest of the agenda. Poprosím, aby ste sálu opúšťali v tichosti. Kolegyne, kolegovia, takže teraz budeme mať príležitosť vypočuť si prezentáciu návrhu správy o Európskom rámci pre presídlenie. Spravodajkňou je pani Björk. Viete, že ide o vytvorenie Mm, legálnych a bezpečných vstupných ciest do EÚ, vychádzajúc zo skúseností na európskej úrovni a zo skúseností na národnej úrovni v rámci presídlenia. Čiže cieľom je situáciu zlepšiť, zjednodušiť a zjednotiť postupy a tak ďalej. Takže poprosím spravodajkyňu, aby svoj návrh správy odprezentovala a ešte raz vyzvem tých, ktorí opúšťajú sálu, aby tak robili v tichosti. Takže pani Björk, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja by som počkala, kým všetci odídu. Samozrejme v tichosti. Dobre, takže pár sekundová prestávka. Although we keep pausing, people keep leaving okay, slowly. That's so, the only thing. Let's start. Let's start. Dobre, tak už snáď môžem začať. Pomeď sa chcem podiekovať iným spravodajcom, právnym odborníkom, odborníkom v teréne a samozrejme zamestnancom sekretariatu výboru LIBE za spoluprácu s našim tímom. Pokiaľ ide o európsky spoločný azylový systém, momentálne prebieha revízia, riešia sa rôzne body, rôzne otázky, ako napríklad zlepšenie vzdelania zodpovednosti. Asi počkám, kým tu bude tichšie. Áno, kolegyne, kolegovia, ja viem, že sa asi bavíte o dôležitých veciach, ale aj správa našej spravodajky nie je dôležitá, by som povedal, takže vás poprosím o ticho. Áno, kolegovia možno nepočuli tú dôležitú časť, kde som ďakovala teňovým spravodajcom, právnym odborníkom, odborníkom v teréne a aj sekretariátu LIBE, ktorý nám veľmi pomáhal pri našej práci. Takže prebieha revízia azylového systému, je tam kopa vecí, ktoré poriadne nefungujú, takže sa snažíme to vylepšiť. A je tu teda problém s bezpečnými a legálnymi vstupnými cestami do EÚ. K tomuto vyzýva parlament vo viacerých uzneseniach. Európska komisia, Rada Európy, UNHCR, Výbor pre ľudské práva, Vysoký komisár pre ľudské práva OSN, ako aj summit OSN v New Yorku poukázal na potrebu posilnenia presídlení. Takže v takéto situácii momentálne nachádzame a máme možnosť konať presídlenie a migračné cesty. E, sú tu určité spoločné žrty, ale sú to aj odlišné otázky. Čiže presídlenie e, je len doplnkom náhradou ostatných legálnych vstupných ciest, ako humanitárne víza, e, zjednocovanie, e, zlučovanie rodín a e, admisné programy. E, UNHCR vzniklo v roku 1950, teda po druhej svetovej vojne, aby milióny ľudí, ktorí e, unikli zo svojich krajín alebo opustili domovy, e, aby teda dostali podporu. Potom máme ženevský dohovor, vy to všetci viete, ale chcel som zopakovať, lebo v mojom návrhu sa venujem UNHCR eh, viac ako komisia vo svojom pôvodnom návrhu. UNHCR eh, vychádza z mandátu valného zhromaždenia OSN a eh, stanoví agentúry, hovoria o presídlení ako o jednom z troch trvalých riešení, čiže presídlenie, nasleduje až po tých troch ďalších riešeniach, po tom, čo e, tieto e, nefungovali a ten dobrovoľný návrat alebo lokálna integrácia e, do hostovskej krajiny. Až potom teda dochádza k presídleniu podľa UNHCR. Presídlenie ako, také, ako taký má byť tratovalým riešením poskytnutia ochrany utečencom v krajine, kde je utečencov veľa. A Mojím cieľom bolo poprvé e, zachovať e, tú humanitárnu povahu presídlenia a po druhé posilniť e, presidlovacie úsilie v EÚ. E Sú tu určité zmeny v cieľoch a v postupoch, ktoré navrhuje pre unijný rámec komisia a tiež pokiaľ jednotlivé kategórie a, kritéria a priority e, v tejto oblasti. Prioritou teda bolo vytvoriť e, rámec, unijný rámec presidlovania, ktorý bude naozaj v praxi fungovať. Pokiaľ ide o ciele, pôsobnosť, nástroje, postupy, tieto návrhy vychádzajú sa praxe a skúsenosti členských štátov, pretože oni sa podielali na príprave tohto, tohto dokumentu. Teda úloha UNHCR ako hlavnej inštitúcie, ale pokiaľ ide o prípady presídlenia, táto úloha ostáva zachovaná. To neznamená, že by členské štáty alebo iné organizácie nemohli uh, robiť eh, potrebné postupy, ale vychádza zo skúseností v praxi, si myslíme, že toto je dobrý postup, sme sa vyhli duplicite a e, naozaj zachovali potrebné štandardy. A tiež som tam doplnila e, veci týkajúce sa humanitárnej povahy, e, trvalosti tohto riešenia a, a tiež potrebu ochrany. Takže definície, ktoré tam nájdete, e, to znenie je veľmi podobné e, tomu, ktoré používa UNHCR. Geografické priority e, musia vychádzať z globálnych potrieb. UNHCR tomu vydáva dokument každoročne. Toto je ten hlavný nástroj, ktorý máme na vyhodnocovanie toho, kde sa naozaj presídlenie, kde naozaj potrebné. Uh, aby náš unijný rámec mal naozaj globálnu relevantnosť a aby posilňoval eh, úsilie OSN. Kondicionalita, readmisné dohody, pohraničné kontroly a tak ďalej s geografickými prioritami. Toto všetko eh, je súčasťou eh, tohto rámca, aby sme tlak vzniknutý v určitom regióne a eh, boli schopní efektívne znižovať. A toto je spojené s ďalšími cieľmi, teda cieľ trvalého riešenia pre čas väčšiu skupinu ľudí a posunenie ochrany v chránených utečenských situáciách. Pokiaľ ide o kritériá, teda či niekto eh, je, sa kvalifikuje alebo nekvalifikuje. Eh, tieto eh, sme upravili tak, aby boli v súlade so ženovským dohovorom. Ide o to, aby ten rámec naozaj v praxi mohol fungovať a aby sa dodržiavalo samozrejme medzinárodné právo. 5-ročný trest pre tých, ktorí nelegálne prekročia hranicu. Toto e, nerešpektuje, nie je v súlade e, s právom e, požiadať o azyl. Pokiaľ ide o unijný rámec, budú sa výročne konať tripartitné rokovania o presídlení. Toto je schôdza, kde UNHCR, vládne organizácie a vlády sa stretávajú a koordinujú svoje úsilie. Ja navrhujem, aby Vysoký výbor EÚ pre presídlenie bol tiež účastníkom, čo by posilnil našu globálnu relevantnosť, čiže by sme sa do globálneho úsilia efektívne zapojili a teda mm, prispeli by sme dôležitým dielom k e, globálnym presídlovacím snahám. Mali by sme mať nie ročné, ale dvojročné plány presídlenia. Bolo by to dobré z hľadiska e, plánovania pre členské štáty aj globálne spoločenstvo. Pri príprave správy som sledovala aj cieľ zvýšenia posilnenia úsilia EÚ v oblasti presídlenia legálne cesty vstupu. Tam musíme byť naozaj ambiciozni vychádzajú zo súčasnej situácie, teda posunie migrácie, e, zmeny e, na prezidentskej stoličke v USA, teda Trumpová administratíva a tak ďalej. Naozaj Európska únia e, musí toho robiť viac a častejšie. Takže niektoré členské štáty nie sú ochotné otvárať legálne cesty vstupu na územie EÚ ale všetci vieme, že ľudia e, naďalej využívajú e, cesty, ktoré nie sú bezpečné. Naozaj o život prichádza kopa ľudí a mm, prevádzači z toho profitujú. Takže takýto rámec môže mať zmysel iba, ak bude nás dôveryhodný z hľadiska počtov, z hľadiska počtu osôb, čiže 25 k výročných e, globálnych e, presídlovacích e, podiel, tak ako ich identifikuje UNHCR, by malo pokrývať práve EÚ. Rok 2017 to je asi 250 tisíc osôb a toto sa EU, v EÚ dá v pohode splniť. Účasť členských štátov je samozrejme nevyhnutná. Počítame s dobrovoľnou účasťou aj v mojom návrhu správy. Ide o to, aby sme sa niekde nezablokovali, ale aby sme mohli napredovať naozaj s funkčným ambiciozným systémom v EÚ. Ale z dlhodobého hľadiska mm, samozrejme členské štáty by eh, nemali mať možnosť vyberať si napríklad eh, účasť eh, v časti azylového systému, pričom napríklad nebudú e, prispievať k presídľovaniu, čiže napríklad budú sa chcieť podielať na pohraničnej ochrane, tam byť súčasťou a presídľovanie nie. Takže to z dlhodobého hľadiska nie je udržateľné národné programy a programy EÚ, e, ako budú vo vzájomnej interakcii. E, cieľom je posilniť presidlovacie snahy v jednotlivých krajinách. Krajiny, ktoré už majú úspešné presidlovacie programy, tak tieto samozrejme majú byť motivované, aby na v nich pokračovali a zapájali sa aj e, na úrovni EÚ a krajiny, ktoré nemajú zatiaľ skúsenosti, tak tieto by mali mať možnosť s takýmito postupmi začať. Vymena osvedčených postupov, operačná technická podpora od Európskej azylovej agentúry napríklad, ktorá sa plánuje. A ak európsky rámec bude podkopávať národné snahy, tak myslím, že to by bolo kontraproduktívne musí to ísť ruka v ruke. Členské štáty chcú e, zdieľať, zlučovať zdroje, chcú byť súčasťou e, fungujúceho európskeho programu a ich účasť bude evidentná vzhľadom na kvalitu a úspech programu. Toto ich iste presvedčí. Zároveň je potrebné prichádzať so stimulmi pre členské štáty, aby sa zúčastňovali tá, e, tá rovnováha s dvomi cieľmi. Na to navrhujem, aby krajiny mali 6000 eur na presídlenú osobu. Už teraz to od AMIF dostávajú, to by malo zostať. A 10 e, tisíc e, by to bolo na osobu, keby boli súčasťou unijného rámca. Ďalšia vec, ktorou sa stretnete v mojej správe, to je otázka mm, trvalého pobytu. Keď niekoho presídlite, presuniete, dobre, toto je bezpečná cesta, pre teba pôjdeš tam, e, tá osoba príde do Európy, už ju tu máme, takže naozaj, pani, musíme mať nejaký dlhodobý plán a na to samozrejme musí mať aj trvalý pobyt. Je dôležité, aby členské štáty poskytovali vhodnejšie podmienky, výhodnejšie podmienky, e, než tieto s časťou e, nariadenia o kvalifikácii, ale krajiny môžu vydávať takéto povolenie na pobyt. Je to v článku 13 smernice o dlhodobom pobyte, čiže naozaj je to koherentné s platnými s platnou legislatívou EÚ. A teraz k samotným postupom. Mám tu taký e, núdzový postup, e, ktorý navrhujem UNHCR. To požadovalo, nemal by sa to používať e, často, ale ak takáto potreba vystane, tak je dôležité, aby takýto inštitút v dispozícii bol. Pokiaľ ide o dva postupy, ktoré už v návrhu existujú, bežný postup a urýchlený, tie som zachovala s určitými zmenami. Bežný postup, tam som objasnila rôzne fázy toho presídlenia, lebo mnohí sa pýtali, ako to bude fungovať, takže je tu identifikácia, predloženie žiadosti, posúdenie, rozhodnutie, registrácia. A ako som už spomínala, ONHCR um, bude teda hlavnou inštitúciou, uh, aby sme mali uh, tie um, lepšie, uh, lepšiu informovanosť, teda ešte pred e, odchodom e, informovanosť e, a využívanie programov medzinárodných, ktoré už existujú ako skúsenosti členských štátov. To všetko, to všetko sme vychádzali pri návrhu, návrhu postupov. Týka sa to aj zberu e, dát. E, malo by sa to až, po rozhodnutí, aby e, sa nepreťažovala žiadna agentúra UNHCR ani žiadna iná agentúra, aby sa nevytvárali falošné očakávania na strane žiadateľov. Takže sú tu aj časové lehoty, flexibilita ostáva zachovaná a je aj potrebná a ešte ľudia vnútorne presídlení. Viem, že niektorí z vás e, máte obavy v tejto súvislosti. Ja som ale e, zachovala e, tieto osoby v mojom návrhu, lebo ich je čoraz viac a medzinárodné spoločenstvo musí hľadať a nachádzať štruktúry a postupy na ich podporu. Ja a rada spolu e, s inými spravodajcami e, rozpracujem možnosti takýchto postupov. E, to je všetko z mojej strany na teraz a teším sa na príspevky od tými spravodajcov a od členov výboru. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za túto prácu. A teraz dám priestor tými spravodajcom. Ak za nejakú skupinu nie je tými spravodajca k dispozícii, prihláste sa, kto nahradí, kto vystúpi. Takže nebojte sa, vidíme vás. EPP je zastúpená. A ako prvý pán Diaz de Mera za EPP, nech sa páči. Ďakujem. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, Marin, za jej prácu. V prvom rade by som rád začal tým, že e, urobím také jedno upresnenie, ktoré vyplýva ktoré, ktoré sa týka španielskej e, tlmočníckej kabíny a netýka sa aj anglickej e, tlmočníckej kabíny. Španielská tlmočnícka kabína opakovane a systematicky používa slovo e, pre sídlenie, teda reubicación. A my nehovoríme o pre, zmene bývania, nehovoríme o presídlení. A ten teraz to hovorím s takým výchovným eh, charakterom alebo vzdelávacím charakterom, je, že eh, ako zmeniť bývanie znamená, že niekoho zo solidarity vlastne taký eufemizmus, keď hovorím solidárne, tak ako keby eh, zmeníte alebo presťahujete ľudí, ktorí sú v jednej časti územia na inej časti územia. Ale presídliť znamená, že akceptujete a v, a premiestnite ľudí, ktorí sú zvonka územia. To je práve tá, ten pojem, ktorý potrebujeme. Čiže presídlovať, nie presťahovať. Um, takže v zásade, um, pán predseda, táto správa sa snaží zabezpečiť a zakotviť systém, ktorý zabezpečí dôstojné, ľudské a bezpečné prostredie pre presídlovacie programy. Ďalej, čo sa týka obsahu, Chcem poďakovať spravodajkyni za veľmi dobrú, preciznú prácu, ktorú spravila. Zároveň si myslím, že to, čo je kľúčové pre Európsku úniu, je, aby sme vytvorili program presídlovania, ktorý bude účinný, realistický a zároveň solidárny. Ako veľmi dobre viete, takým všeobecnou znalosťou Európska únia má 23,8, teda Európska únia tvorí 23,8 svetového HDP. A napriek tomu akceptujeme len 8 eh, z utečencov na globálnej škále. Ako viete, pán predseda, vy aj ja sme mali možnosť ísť do Kanady a mali sme možnosť eh, v prvom slede vlastne vidieť, ako vynikajúco funguje program presídlovania, ktorý je v Kanade etablovaný táto krajina, ako ja hovorí Malin vo svojej správy, vo svojej správe, tak táto krajina veľmi vysokú mieru pripisuje práve pripisuje rolu a prijatia, prijatiu. To je práve niečo, čo sa musíme pozerať aj my. Je to otázka toho, aby sme dokázali nájsť aký systém sponzoringu zo strany občianskej spoločnosti a súkromných firiem, najmä v oblasti presídlovania, bez toho, ako si prevzali aj oni pod svoj patronát. A bez pochyby toto je jedna z tých e, iniciatív, ktorá bola spustená práve v rámci tohoto legislatívneho rámca, aby sme dokázali účinne revidovať systém poskytovania azylu len veľa som rozmýšľal nad eh, tým systémom eh, akutného režimu alebo toho, toho núdzového rýchleho režimu a podobne ako tie, ja si myslím, že je absurdné, aby sme za akutné alebo rýchle riešenie urgentné považovali obdobie 4 mesiacov. 4 mesiace znamenajú, že eh, to môže byť až k umrtiam a smrti, takže podľa mňa nič nie je urgentné na 4 mesiacoch. Práve preto by sme mali brať do úvahy tú rovnováhu, ktorú sa pokúšala vytvoriť pani spravodajkyňa, tak aby stimulovala alebo podporila jednotlivé členské štáty tak aby využívali program presiedlovania únie a zároveň aby plňali národným charakterom, národnými programami. Pre nás je naozaj veľmi dôležité, aby sme do toho brali aj špecifický národný charakter našich programov, pretože máme tu e, milióny Eh, bratov, ktorí hovoria tým istým jazykom ako my a trpia na druhej strane Atlantiku. Malin, takže eh, prednesiem 8-9 pozmenujúcich návrhov, ktoré sú konštruktívne a môžeš sa spolahnúť na moju plnú spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne, pán Diaz Demera, ďakujem pekne aj za eh, upresnenie, ku ktorým dochádza pri tlmočení, najmä medzi pojmami e, presťahovanie a presídlenie. Relocation a resettlement sú dva odlišné pojmy, je to veľmi dôležité. A takisto som rád, že ste spomenuli aj tú otázku kanadskej delegácie, to by som naozaj rád propagoval niektoré tie modely, ktoré sme mohli vidieť práve e, pri stretnutí s touto delegáciou. To bolo veľmi zaujímavé, boli to veľmi progresívne modely. Ďakujem pekne, pán Diaz Demera. Toto je téma, ktorá by si bola bývala zaslúžila viac času. Neviem, prečo na to máme len 45 minút, ospravedlňujem sa kolegom, ale eh, chcem zabezpečiť, aby každý vystúpil za SND. Katy Piri tu nie je. Neviem, či tu niekto iný chce vystúpiť. Či vystúpi niekto v priestore pre tieňových spravodajcov? Fernando Juan, ako, tak dohodnite sa. Ja, veľmi stručne, je to jedna veta. Potom môže Juan doplniť ešte niečo viac. Ja len vo všeobecnosti chcem povedať, že som mierne prekvapená, že tu je potreba hovoriť o presídlovaní vôbec. Ak, sa chcete, ak chcete požiadať o ochranu v Európskej únii, a samozrejme prichádzate v takomto prípade z krajiny, e, s ktorou nemáme bezvizový styk, tak jediná príležitosť, ako sa sem dostať, je dostať sa sem ilegálne. A to nie je zločin, hoci niektorí ľudia si to naďalej um, pomenúvajú ako zločin. Ak teda chcete nejakú istotu ohľadom toho, že kto prichádza, ak skutočne chcete pomôcť ľuďom, ktorí utekajú pred, vodou a, pred vojnou a prenasledovaním, tak jediná šanca je to organizovať prostredníctvom programov presídlenia. Ak je teda pravda, že všetky naše členské štáty hovoria, že my skutočne chceme pomôcť e, autentickým uchádzačom o azyl, takým, ktorí skutočne potrebujú ochranu, tak prečo odmietajú presiedlovacie programy? Samozrejme, že Nezachráni to každú osobu, ktorá uteká pred veľmi zlou situáciou v domácej krajine, ale môže to minimalizovať všetky tie ťažkosti a tie komplikácie ako vrátanie pre, prevádzačstva ľudí, ak otvoríme naše dvere a podporíme programy presiedlenia. Takže v tomto smere nie som až taká optimistická, ale dúfam, že členské štáty si uvedomia, že toto je naozaj veľmi dobrý spôsob, ako v podstate rešpektovať naše humanitárne zodpovednosti, ktoré máme tak, aby sme poskytli ochranu ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, mučením, politickým prenasledovaním, vrátane toho, aby sme tu mali isté zábezpeky v prípade ľudí, ktorí prichádzajú ako autentickí utečenci a uchádzajú sa o ochranu a azyl. Takže naozaj ma zaujíma akýkoľvek argument členských štátov, ktoré odmietajú e, takéto programy a keďže to je vždy znova a znova problém v všetkých diskusiách, áno, samozrejme, presídlenie nie je jediné riešenie, áno, samozrejme, viem o tom. A áno, určite budú ľudia, ktorí budú na našich hraniciach klopať na dvere a e, práve preto potrebujeme pracovať aj na riešení zlých a nešťastných situácií v niektorých z tretich krajinách, takže presídlenie je jedna veľmi dôležitá časť nášho azylového balíčka a pevne verím, že členské štáty na tom budú pracovať. Thank you. Ďakujem pekne. Trošku sme skomplikovali veci, že sme vyzvali dvoch kolegov z SND. Poprosím eh, veľmi stručne, aby, aby sme dostali druhú časť perspektívy SND. Ospravedlňujem sa. Veľmi stručne, prosím veľmi stručne. Ja som totiž myslel, ako mám utekať na výbor eh, para, ktoré bohužiaľ funguje paralelne s zasadnutým výborom LIBE, ale rád by som sa venoval našim, našej kolegyni, ktorá je eh, spravodajkňou. Čakal som na tieňových spravodajcov. Našťastie tu žiadni <laughs> tie spravodajcovia za našu stranu nie sú, ale chcem vás uvestiť, že budete mať našu plnú podporu a sme ochotní podporiť aj prácu v tejto najcitlivejšej oblasti. Ja nie som tým spravodajcom pre túto správu, ale som spravodajcom pre e, vízový kodex. A čo chcem povedať je, že áno, okrem toho, okrem toho, že musíme riešiť technické stránky pozmenujúcich návrhov a zlepšenia tejto iniciatívy, tak zároveň musíme byť aj veľmi politicky. Znamená to, že budeme musieť čeliť politicky aj tie ostatné, e, ostatným e, vetvám moci a v tomto smere je to rada. Prečo revidujeme presidlovacie programy a, a prečo vlastne chceme relokačné programy, prečo vlastne revidujeme všetko, čo sme schválili e, v minulom mandáte, v minulom období. A to jednoducho, pretože rada sa neriadi týmito vecami, ja nemyslím tým radu, ale vlády členských štátov nedodržiavajú zákony, ktoré tu máme, nedodržiavajú legislatívu. Presidlovanie nebolo implementované do praxe boli tu programy a rozhodnutia, ktoré nie sú implementované. Takže to je dôvod, prečo to musíme revidovať, celý tento balíček. Pretože presiedlovanie jednoducho nefunguje, relokácia nefunguje a práve preto musíme byť v tomto smere politicky. Hovorí pán predseda. Ďalej okrem toho, že teda chceme nastaviť eh, základnú pozíciu Európskeho parlamentu v legislatívnom konaní, tak musíme strategicky smerovať vpred a musíme sa postaviť eh, voči týmto fenoménom v trialógu, keď hovoríme o, tom konečnej, o tej konečnej fáze tvorby legislatívy a tým je konečné schválenie týchto iniciatív, aby sme zabezpečili, že tentokrát naozaj vytvoríme zákon, ktoré budú dodržiavať vlády členských štátov. Dobre, EKR, Helga Stevens, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia, rovnako ja chcem poďakovať spravodajkyni za veľmi dobrú prácu, ktorá bola doposiaľ spravená. Vidím, že je tu naozaj veľa pozmeňujúcich návrhov, 125. E, Nemala som čas si prejsť cez všetky a v tejto fáze je naozaj veľmi ťažké to povedať, lebo nevidela som všetky, ale teším sa na konštruktívny a kooperatívny prístup konzultácií počas ďalších stretnutí s tými spravodajcami Pevne verím, že návrh komisie nebude príliš zmenený. Samozrejme, že budeme tam musieť robiť nejaké mierne zmeny a úpravy, ale na základnej úrovni je podľa mňa tento návrh dobrý, ale budeme sa musieť pozrieť na to, čo zastane. E, súhlasím aj s vami v tom, že by sme sa mali vyhnúť e, zdvojnásobovaniu práce z UNHCR. Sme obmedzení čo do našich personálnych kapacít a preto musíme čo najlepšie využiť tie kapacity, ktoré máme. Rovnako si myslíme, že je veľmi dôležité, aby sme na maximum zvýšili počty ľudí, ktorých dokážeme úspešne presídliť v istom časovom horizonte. Viem, že to nie je predmetom diskusie, ale je to dôležitá diskusia, ktorá musí prebehnúť. Aby sme zachovali verejnú podporu pre presídlovacie programy, tak potrebujeme o, to, o nich rozmýšľať v realistických rámcoch. Ďakujem pekne za Alde, Cecilia Wikström, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja zastupujem Louisho Michela, ktorý je tenevým spravodajcom k tejto téme a preto sa pokúsim vystúpiť po francúzsky. Pán Michel by chcel poďakovať spravodajcovi za jeho návrh správy a alebo spravodajkyni a teší sa z efektívnej spolupráce s tieňovými spravodajcami Eh, je to jasná vôľa priniesť pridanú hodnotu nariadenia presídlenie tvorí jednu časť eh, riešenia a reakcie, eh, ktorú musí Európska únia vykonať. Že z učičenskej krízy pán Michel je presvedčený, že budeme konštruktívni pri vypracovaní mechanizmu, kde každý musí prijať svoj diel zodpovednosti. Teší sa na pokračovanie práce s pravdajkyňou Malým Bjorka a s ďalšími tieňovými spravodajcami pri vypracovaní textu, ktorý bude zodpovedať tomu, čo žiada parlament od začiatku migračnej krízy. To znamená vytvorenie a posilnenie legálnych ciest pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Ďakujem pekne, pán predseda. Oh, that's... Louis, Louis Michel would be proud. Louis Michel by bol veľmi hrdý na to, čo si povedala eh, Cecília, takže veľmi dobré. A ako si to povedala? Dobre, teraz za zelených. Nemáme tu eh, Judith. Neviem, kto vystúpi za zelených. Nemáme tu tieňového spravodajca za zelených. Judica Argentini tu nie je. Nie je tu nikto z e FDD, ani nikto z e NF, takže dám slovo tým poslancom, ktorí si žiadali slovo. Máme tu tieňového spravodajca za EFDD. Pán Korau, nevidel som vás. Máte zmenený účes, ospravedlňujem sa vy ste, vy ste stratili tú vašu výraznú bradu, takže, takže ste prešli inkognito. Ospravedlňujem sa. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za to, že ste tu. Ja nechcem byť spoznaný a preto mením každý týždeň svoj výzor. Ste samozrejme tie spravodajca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne v prvom rade chcem eh, vzdať hold alebo poďakovať pani spravodajkyni, poviem aspoň niekoľko takých eh, pozorovaní v mene našej skupiny, takže čo sa týka presídlovania, musí tu zostať humanitárny nástroj pre riadenie a správu migračných tokov eh, treba si uvedomiť, že je veľmi dôležité vnímať tento nástroj ako jeden z takýchto nástrojov pre e, zvládanie imigračných trakov a kontrolu hraníc. V tomto smere súhlasíme so spravodajkyňou, ktorá hovorí o tom, že to musí byť predmetom spolupráce s tretimi krajinami pri riadení migrácie. Treba si uvedomiť, že Európska únia by naozaj mala e, zvýšiť počet presídlených osôb, a súhlasíme aj s tým, že by sme to mali odstrániť akýkoľvek odkaz na dohodu s Tureckom keďže e, vidíme, že tu je nevyhnutnosť to revidovať, takisto zaviesť e, nú, akútny alebo núzový systém riadenia a, a takisto by sme mali e, špecifickým spôsobom e, postihovať alebo teda zvládať alebo zaobchádzať s osobami, ktoré sú bezprostredne ohrozené alebo predmetom bezprostredného rizika. Ehm, takže v tomto smere e, len kvantifikovateľné ciele môžu dať e, dôveru a váhu tomuto nástroju. Je takisto dôležité zabezpečiť plnú participáciu parlamentu do tohoto procesu e, tvorby tohoto nástroja a azylová agentúra bude veľmi dôležitým nástrojom v tomto smere a zohra veľmi zásadnú úlohu v procese presiedlovania a zároveň je dôležité aj kontrolovať nestranne plnenie humanitárnych cieľov. Takže v tomto smere E, treba zapojiť aj e, tretie členské štáty, ktoré majú záujem o takúto spoluprácu. Na záver súhlasíme s tým, že nemôžeme zamieňať presídlenie s inými existujúcimi nástrojmi, ako napríklad scelovanie rodín. V tomto smere je naozaj dôležité, aby sme využívali presídlovanie tak, aby sme e, aby sme konali najmä v prípadoch, keď iné nástroje medzárodného práva nemôžu byť využité. Sme samozrejme pri dispozícii a ochotne prispieme k tomu, aby sme vytvorili dobrú správu. Ďakujem pekne, pán Korau. Dobre, teraz ostatní poslanci, ktorí sa hlásili o slovo. Pani Albel. Ďakujem pekne. Treba si uvedomiť, že Európsky rámec pre presidľovanie je kľúčovým rámcom pre nového návrhu Európskej komisie v oblasti azylového práva, ktoré je aj zároveň nástrojom, ktorý bude vedieť, viesť k väčšej externalizácii hraníc. Inými slovami, budeme platiť tretím krajinám, aby strážili hranice na juhu Európy presidlovanie sa takýmto spôsobom zmení na akúsi klauzulu e, v tejto dohode, kde my budeme platiť a ostatní budú kontrolovať hranice, budú deportovať alebo budú príjmať deportácie alebo budú uväzňovať migrantov. Inými slovami budú uplatňovať európske politiky v oblasti migrácie a azylu. Oblasť presídlenia podľa návrhu komisie e, má zostať e, humanitárnym nástrojom, núdzovým nástrojom, ktorý bude doplňať a riešiť, doplňať a, a upravovať um, nástroje pre migračnú kontrolu, tak aby sme čo najjednoduchšie presidlovali osoby, ktoré to potrebujú. E, takto kriticky musíme vnímať návrh komisie a práve za to chcem poďakovať pani Björk za jej prácu, za správu, ktorá veľmi dobre počerkuje niektoré tieto otázky, o ktoré ona sama hovorila, že návrh, aby sme e, neumožňovali vstup do presidlovacích programov pre osoby, ktoré nelegálne vstúpili počas obdobia predchádzajúcich 5 rokov na európske um, územie, je niečo, čo priamo porušuje eh, dohovor zo Ženevy, teda ženevský dohovor. A ako správne hovorí pani Bjork, nesmieme zabudnúť na humanitárny charakter presidlovania, To nie je nahradenie ostatných fóriem príchodu cez ostatné legálne nástroje, o ktorých hovoríme. A uberá sa práve v tejto línii to správa, aby Európska únia a členské štáty prevzali svoju zodpovednosť a teda zodpovednosť je to správa, ktorá jasne hovorí, že nemôžeme podmieňovať eh, presidlovanie eh, ostatnými migračnými nástrojmi a azylovými nástrojmi, ktoré v Európskej únii máme. A eh, to sú naozaj niektoré otázky, ktoré by som chcela počerknúť a ktoré, sú, ktoré upresňujú to, že súhlasíme s touto správou a chcem poďakovať za prácu pani Bjork na príprave tejto správy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Radev. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. Európska únia potrebuje stály systém presídlovania migrantov, ktorý bude doplnený zavedením Centra na spracovanie žiadosti o azyl e, v členských štátoch mimo Európskej únie. Európska únia financuje utečenské tábory v susedných štátoch a, a hneď vedľa utečenských táborov treba vytvoriť centrum, a centra, kde ľudia môžu požiadať o žiadosť o azyl kde v prípade pozitívneho rozhodnutia e, budú môcť e, byť presídlené tretie, alebo to krajiny Európskej únie. Takže nemôžeme zaťažovať len štáty, ktoré sú na vonkajšej hranici Európskej únie. A takto by sa dalo zachrániť stovky životov, pretože ľudia by hm, nebudú musieť sa vydávať e, na nebezpečnú cestu cez Stredozemné more a Súčasne členské štáty by mali možnosť vykonávať kontrolu o bezpečnosti kandidátov ešte predtým, než vstúpia na európske územie. No, tak by sa európske občania cítili bezpečnejšie. Ja som presvedčený, že stály systém, permanentný systém presídlenia pomôže tak členským štátom Európskej únie, ako aj žiadateľom o azyl. No a súčasne ťažké poriete návrh spravodajkne. Členské štáty mali možnosť odmietnúť žiadateľov o azyl, keď ich považujú za nebezpečenstvo. Nie je možné, aby dostali hneď štátov Lučičencov, pretože to už je diskriminácia voči tretím štátom. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Depres. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Len veľmi stručne. Ja nebudem uvádzať všeobecné pripomienky, pretože súhlasím s tým, čo povedala spravodajkyňa a takže povedala výbornou francúzštinou naša kolegyňa Cecilia Wikström namiesto Luja Michela. A mám dve pripomienky, respektíve jednu pripomienku, jednu otázku. Poprvé, ja som tieňový spravodajca pre rozpočet tohto problému alebo pre túto tému presídlenia na no osobne mám problém s návrhom ktorý hovorí, že pre národné programy Mm, členské štáty budú dostávať tisíc eur na osobu. 10 tisíc eur. V prípade Európskeho programu ja si myslím, že to je dôležitá principiálna otázka. a súhlasím s tým, aby sa prostredky, európske prostredky použili na financovanie operácií, ktoré sa vytvárajú a vykonávajú v rámci programu ale nevidím žiadny dôvod, prečo by mali prostriedky európske sa použiť e, na programy kompetencií členských štátov. To je otázka princípu, či alebo nie európsky rozpočet nemá byť obmedzený na financovanie programov alebo aktivít, o ktorých rozhoduje členská e, Európska únia alebo sú v rámci Európskej únie, kompetencií Európskej únie. Ja Myslím, že za Európsky parlament treba mať koherentný prístup. Po druhé, som tiež tieňovým spravodajcom pre víza, no a mám otázku, či sa pre všetky osoby, ktoré spadajú do rámca presídlenia, predpokladá rovnaký dokument vo všetkých členských štátoch, pre všetky členské štáty, európsky dokument, alebo necháme na každom členskom štáte, aby určili, aký dokument eh, alebo pomoc, s akým dokumentom budú môcť prekročené, byť prekročené jeho hranice. Zdá sa, že v rámci európskeho programu nie len, že činných zásah rovnaké úrovni eh, je potrebný, ale tiež eh, rovnaký druh dokumentu na prekročenie hraníc, aby sme počiarkli charakter tohto programu. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne. No, že ste sa viedli že k rozpočtovému bodu. No a ešte predtým, než slovo dostane naspäť Malín. Jeron Lenár, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa tiež vynasnažím byť čo najstručnejší. Keď som sa stal poslancom Európskeho parlamentu, tak som bol prekvapený, že 14 28 členských štátov má program presídlenia, ktoré fungovali. Takže myslím, že potreba programu presídlenia pre EÚ je úplne reálna, čo sa týka návrhu Európskej komisie. Sú tam niektoré dobré veci. Rovnako ďakujem spravodajkyni za aj prácu. Mne by len zaujímalo, aké to je zrealizovateľné. Videli sme, že presídlenie sa trochu rozbehlo, ale podpora, jeho podpora v členských štátoch nie je veľmi vysoká. Vždy veľmi ťažká otázka, či to má byť dobrovoľné alebo povinné. Spravodajkynia sa rozhodla dobrovoľné, ale súčasne stanovila celé 250 tisíc, no a ja neviem, či to dobrovoľné, ten dobrovoľný charakter tých 250 tisíc je zrealizovateľných Ja sa tiež chcem spýtať, ako zjednocovanie rodín zapadá do tohto programu presiedľovaní. V Holandsku v roku 2016 sme mali približne 300, 30 tisíc žiadostí o azyl a súčasne 32 tisíc ľudí e, prichádzali do Holandska e, bezpečnými a právnymi alebo legálnymi cestami cez e, zjednotenie, zjednotenie rodín. Myslím, že by sme mali mať uznané aj tieto legálne cesty. No a sa roku 2015, toto bol rok, kedy do Európskej únie prišlo milión osôb neregulérne. A aj keď to nie je pekné, tak členské štáty, ktoré mali taký prílev ľudí touto cestou, neinvestovali až tak veľa do politiky presídlovania. No a páči v návrhu komisie je prepojenie medzi presídlovaním a na druhej strane Um, dohodami o regulárnej migrácie. Myslím, že to by tam malo byť uvedené. A posledná vec, na základe HDP počítame a len z hľadiska konzistencie. Keď hovoríme o prerozdielovacom mechanizme HDP, hovoríme percento, 50% HDP a 50% populácia. To by bol konzistentnejší prístup aj k problému presídlovania. No a okrem toho by sme mali zaistiť tiež nielen o európske snahy, ale aj globálne, pretože ak všetko, čo navrhujeme, bude fungovať, tak stále to bude len 25 z tých ľudí, e, ktorých UNHCR identifikuje. A my musíme sa ako Európska únia snažiť, aby sme to riešili aj na globálnej úrovni v rámci OSN, aby sa zaistilo, že všetci, ktorých e, identifikovali alebo ktorých identifikuje UNHCR, našli svoje miesto na svete. Ďakujem pekne, Máme už málo času. Čaká nás Dublinská, alebo správa v Dublinskom systéme. Ale stručne dáme slovo ešte komisii, než dostane slovo spravodajkyňa. Nech sa páči, ja vám ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem pekne spravodajkyni a všetkým poslankyňam a poslancom. Len pár slov z našej strany. Komisia sa veľmi váži celkovú podporu na návrhu komisie o rámci presídlenia a hm, sme si dohodu o cieľoch, spoločných cieľoch, ktoré by mala priniesť táto dohoda. Čo sa týka ďalších prvkov hľadiska presídlenia, tak návrh tiež chádza zo súčasného systému prerozdeľovania, a dve tretiny dohodnutých čísel boli presídlené už. Takže približne 15 500 ľudí bolo presídlených eh, od začiatku fungovania systému. Komisia súhlasí s tým, že úloha UNHC je kľúčovým partnerom pri presídlovaní, eh, takže my veľmi radi budeme ďalej pracovať na špecifikácii tohto samotnom texte, tak aby sme ukázali, že toto bude veľmi jasné, že UNHCR je kľúčovým partnerom. Presídlenie je dôležitým nástrojom na poskytnutie medzinárodnej ochrany. To je hlavný cieľ. A komisia si tiež myslí, že to využiť strategicky tak, aby sme podporili tretie krajiny na prizvyšovaní kapacít, na príjmanie a vysídľovania tiež z hľadiska vzdelania globálnej zodpovednosti vo svetle New Yorkskej deklarácie. No a z tohto dôvodu myslíme, že presídľovanie môže byť tiež nástrojom na lepšie riadenie migrácie. V súlade s článkom 4 nášho návrhu niektoré prvky v smere by mali byť e, vážené a zaradené medzi faktory, keď sa rozhoduje v regiónoch a krajinách presídlenie. Takže áno, presídlenie je dôležitým nástrojom na dosiahnutie medzinárodnej ochrany, ale neexistuje subjektívne právo pre jednotlivca, aby bol presídlený a preto je dôležité, aby presídlenie obsahovalo nejakú širšiu či vymedzenie alebo v Ženevskom dohovore, a keď hovoríme o vymedzenie, hovoríme vylúčenie z medzinárodnej ochrany, ale hovoríme o nutenie alebo obmedzenie nárokovateľnosti na presídlenie. Takže napríklad s ohľadom na povahu presídlenia členské štáty by z presídlenia mali vylúčiť osoby, ktoré, na ktoré bolo vydané upozornenie v rámci šengenského informačného systému alebo v rámci národnej databázy e, za účelom odmietnutia vstupu čo sa týka čísiel, stručne komisia súhlasí s tým, že rámec mal prispieť do svojom cieľom Úorskej deklarácie rozsahu právnych ciest, vrátane presídlenia. však myslíme, že by nebolo dobré vytvárať záväzný systém presídlenia v rámci nadchádzajúcich rokov namiesto toho navrhujeme, aby sa dohodlo maximálne možné číslo alebo celkové číslo eh, na ročnej báze na základe diskusí medzi kľúčovými partnermi v EÚ v rámci procesu vrátania parlamentu. Čo sa týka rozpočtu, komisia plne podporuje stanovisko návru, výboru pre rozpočet. treba mať dostatočné zdroje, treba byť ambiciozne tak aby, ambiciozne, aby sme podporili členské štáty pri prerozdeľovávaní. To si e, vyžaduje zdroje a myslíme, že európsky rozpočet by mal podporiť presídlenie len paušálnymi sumami v súlade so spoločnými postupmi, spoločnými kritériami nárokovateľnosti a ktorý bude hodnutý v rámci spoločných e, nástrojov, ktoré vytvára rámec. Existuje rozpočet pre presídlenie aj v rámci národných systémov, ale to je mimo paušálnych súm, povedzme v rámci národných systémov, alebo môžeme podporiť národné systémy tým, že poskytneme prostriedky členským štátom na budovanie infraštruktúry, na umožnenie, umožnenie presídlenia, keď hovoríme o paušálnych číslach, hovoríme o prepojení medzi európskym rozpočtom a európskym rámcom. A ďalej koherentnosť so spoločným európskym azylovým systémom, v rámci nášho systému, rovnaký štatút pre ľudí presídlením sa očakáva ako pre ostatných, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, pretože hovoríme o rovnakých potrebách. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a slovo dostáva naspäť spravodajkyňa Malin Bjork. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za všetky príspevky. Ja by som chcel povedať, že ambiciózny program presídlenia na európskej úrovni má veľkú podporu. No a o to nám ide. A keď Európsky parlament povedal, že chceme právne a, alebo legálne a bezpečné cesty do Európy, tak to myslíme vážne. Takže o to sa budeme snažiť. Nemyslíme nič iné. Toto tým myslíme, že chceme. A opakovane sme to povedali. Takže tu máme možnosť na tom pracovať, takže tento prístup má veľkú podporu. No a ja som si zaznamenal všetky vaše rôzne pripomienky a obavy ale na stručne sa vyjadrím k niektorým veciam. Kolega z výboru pre rozpočet, na tým som sa zamyslel, o tom sme aj hovorili. Dúfam, že o tom budeme hovoriť aj na zasadnutí tými spravodajcov, pretože cesta prede vždy, Je je neosobitná pri príjmaní utečencov, všetci vieme, že to je tých 6 alebo 10 tisíc, eh, čo pokrie nákladmi na príjmanie utečencov, ale symbolicky, my že nechceme toto, bude to len toto, nie, my chceme ísť vpred na všetkých eh, frontoch a myslím, že členské štáty, a ja som presvedčená, členské štáty sa budú chcieť zúčastňovať európskych programov, nie preto, že niekto bude hovoriť, že nemôžu mať tieto peniaze, ale že to bude lepšie, spájať zdroje. O tom môžeme hovoriť, môžeme znišiť tú, e, tú sumu, aby tie rozdiely boli jasnejšie, ale toto je cesta vpred. Ale môžeme na tom hovoriť, o tom hovoriť detaľnejšie na zasadnutí tieňových spravodajcov a detaľnejšie. E, presídlenie, pán Lenard, nebude e, nikdy globálnym riešením, je to len jedna z vecí, ale je to veľmi konkrétna vec, ktorú môžeme urobiť, môžeme byť súčasťou globálnych potrieb presídlovania UNHCR. No a áno, niektoré krajiny sa zdráhajú a len pár krajín prijalo väčšinu utečencov, Nemecko, Švédsko a ostatné. A pre Švédsko ten uh, cieľ, ktorý som tam uviedla, neznamená žiadnu zmenu. 5000 to bolo vtedy a 5000 teraz sa nás takto uvieste zjednocenie rodín nie, nie je dobré, aby sme mali legislatívu o zjednocovaní rodín na európskej úrovni a potom vytvoríme právny systém, kde sa bude tiež, podľa ktorého sa bude robiť zjednocovanie rodín. No a vrátim sa k veciam, ktoré, o ktorých hovorila komisia. Ja nie som proti sídlovaniu strategicky, ale znamená to tiež niečo. Znamená to, že podporíme situácie, kde budeme mať eh, situáciu chráneného utečenca, príjmajúcu krajinu, ktorá vyvinula veľké úsilie na zaručenie stability a bezpečnosti pre ľudí a tým, že tu kde sa vym- môžeme zabezpečiť eh, túto stabilitu. O tom nám ide. Takže humanitárna podstata musí byť zachovaná. Registrácia, systému a všetko ostatné. No a prebiehajú viaceré rokovania, aj kolegovia z Eurodaku to vedia. Ja si teraz uvedomujem, si v trialgu o agentúre pre azyl, no ja navrhujem, aby registrácia v Eurodaku napríklad sa neuskutočňovala pred tým, než ľudia dostanú pozitívne rozhodnutie. Myslím, že potrebujeme bezpečnosť, ale týka sa to všetkých krajín. Bezpečnosti sa už zdeje, no a dokumenty, ktoré ľudia majú, ja som sa s tým, o tom, ako to funguje, UNHCR majú dokumenty a dokumentáciu, ktorú poskytujú členským štátom, a tedy tam je aj hodnotenie, takže toto je utečenice, ono máte právo na medzinárodnú ochranu, takže z hľadiska dokumentácie už existujú, sú fungujúce systémy, Áva však, čo robíme, keď ľudia že EU to je na vec a viem, že na, do, dosiahneme pokrok a Mišo má tiež k tomu návrhy, takže to je na teraz všetko a teším sa na prácu a spolupráci s tými spravodajcami, a s tými kolegami o výbore. Ja sama kancelária je stvorená 25. apríla je zasadnutie tieňových spravodajcov, ale uh, oslovte ma o eh, akýchkoľvek otázkach týkajúcich tejto správy. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, Malin. Ďakujem všetkým poslancom, členom výboru. Myslím, že to bolo verejne konštruktívna diskusia, keď si chápeme, že presídlenie je iné ako ostatné veci. A Musím zaličiť dôvryhodnú politiku prerozdelenia. Ak by na konci tohto procesu nebola dôvryhodná politika rozdelenia, tak by to by nebol dobrý výsledok. Vidíme to z diskusí, aj tie veci, ktoré, o ktorých hovoril pán Depré. Sa angažujeme teraz v tých rozpočtových otázkach. Je to vynikajúca diskusia, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem spravodajkyni, či neviem, spravodajcom kolegom, ktorí sa detálne k tomuto vyjadrili. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k bodu Dublin a namiesto toho, aby som eh, ja eh, hovoril, tak dám, správne dám slovo hneď spravodajkyni. Cecília, máš slovo. Eh, Ďakujem ti pekne, Klód. Ďakujem aj kolegom za pozornosť. Minule som hovorila veľmi dlho, keď som svoju správu prezentovala, takže teraz by som si radšej vypočula vás, aby sme mali diskusiu o návrhoch, ktoré ste predložili. Momentálne samozrejme vaše návrhy analýzujem. Chcem povedať toľko, že hoci pozmaňovacie návrhy mm, samozrejme sú z celého politického spektra, prípade istých línií vidím to smerovanie veľmi jasne a to ma aj veľmi teší. Naozaj sa tu črta solidná väčšina za automatický systém, pokiaľ ide o realokáciu a toto ma veľmi teší, že sa na tomto zhodneme. Čiže som si istá, že veľký počet pozmeňovacích návrhov značne vylepší môj pôvodný text správy, ale budeme sa naozaj všetci musieť snažiť dopracovať nejakým kompromisom, ktoré sa stretnú s podporou veľkej väčšiny poslancov v našom výbore aj v pléne. Toto je z politických dôvodov naozaj mimoriadne dôležité. A mojou povinnosťou bude ako spravodaj prácu eh, tieto kompromisy pripravovať eh, v spolupráci s vami, tak aby sme naozaj potom mohli jednotne správu podporiť. Je tu ale viacero vecí, ktoré sú pre mňa mimoriadne dôležité v mojej správe. Poprvé, vytvoriť takú rovnováhu, systém, ktorý bude koherentný, naozaj bude fungovať v praxi, bude taký robustný a ja som bola v kontakte s odborníkmi, členskými štátmi, mimovládkami, čiže naozaj je potrebné, aby táto koherentnosť a tento koherentný prístup zostali e, zachované. Keďže je tá téma komplikovaná, je nevyhnutné, aby kompromisy, na ktorých budeme spoločne pracovať, aby tieto zabezpečili e, naďalej koherentnosť a vyváženosť tohto systému, zohľadňujúc e, teda aj návrhy z dielne kolegov. Lebo ten systém naozaj musí obstáť v reáli, musí byť schopný realitu v teréne meniť a to sa týka všetkých členských štátov. Musí to naozaj byť európska reakcia na výzvu, ktorá je tiež európska. Žiadna krajina to nezvládne sama. Ten systém tiež e, musí vzbudiť u občanov, u členských štátov aj u utečencov dôveru, teda žiadateľov o azyl, tie musia dôverovať, musia mať pocit, že naozaj ich berieme vážne a e, že uplatňujeme rovnaký prístup ku všetkým bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa ich e, žiadosť o azyl spracúva. Na to bude napríklad potrebné zapracovať lepšie právne ochrany, právnu istotu a zároveň jasné, stabilné pravidlá, ktoré stanovia, ktorá krajina má prevziať konkrétnu žiadosť o azyl a ten systém by nemal umožňovať a nedaj Bože stimulovať u žiadateľov Eh, snahu obchádzať ten systém alebo sa stratiť, tak povediať, z radarov. Ide hlavne o ich osobnú slobodu. Naozaj je veľmi nebezpečné v Európe zmiznúť v úvodzovkách, hlavne v prípade maloletých bez prievodu je to nebezpečné. Vieme, že z radarov kopa detí naozaj mizne, je to veľmi nebezpečné. Takže ľahké to iste nebude. 1021 pozvoňovacích návrhov sme dostali. Ale nikto, nikto nikdy nesľuboval, že život politika bude jednoduchý, že? Takže bude to zložité, ale ja si myslím, že parlament je teraz pripravený ukázať občanom a ukázať aj vládam v Európe, že keď spolupracujeme, a keď sa spojíme, tak sme naozaj schopní dopracovať sa k spoločným riešeniam, takým, ktoré budú fungovať a naozaj situáciu v reáli zmenia. Takže z uvedených dôvodov naozaj sa musíme snažiť o spoluprácu, o jednotu, mm, aby aj tie jednotlivé detaily v texte nekazili jeho celkovú koherentnosť. Ja som presvedčená, že tú správnu cestu nájdeme spoločne. Teraz sa ešte uberáme každý trošku svojim smerom, ale nejaké obrovské prekažky eh, nemusíme prekonávať, aspoň v rámci týmu tým vyspravodajcov som sa s takýmito prekažkami nestretla. Na najväčšiu prekažku považujem, považujem eh, neochotu v rade. Takže e, keď sa my zjednotíme, to bude kľúčové, lebo potom náš text, koherentný prístup z našej dielne do rady prinesie potrebnú energiu, aby aj tam došlo k istému pohybu spoločnému, tak ako tu v parlamente. Takže týmto by som to uzavrela na takúto pozitívnu notu. Všetko je možné a politika je naďalej umením možného. Ďakujem pekne. Hey Jared, you, you, welcome to clap. Kľudne aj zatlieskajte. Škoda, že ste bol jediný, kto tlieskal. Iní netlieskali asi preto, lebo si už uvedomujú, aké to bude zložité. A to, toto naozaj je jedna z tých hlavných tém a ja viem aj v našej skupine, koľko práce sa už investovalo a koľko nás ešte čaká. Takže tým byť pravodajcovia za EPP, pani, pani Mussolini, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. My sme už hovorili, že my považujeme tento text v jeho pozmenenom znení od spravodajkyne za dobré východisko preto, aby sme mohli začať rokovania sú tu isté body, ktoré rozhodne by mohli byť zmenené. Ako som už naposledy hovorila, keď sme odkazovali na túto tému, hovoríme tu o solidarite, o flexibilite, ktorá, táto, ktorá sa tomu texte spomína, je naozaj dôležité, aby tu bola väčšia miera flexibility, najmä čo sa týka členských štátov, um, ktoré sú označené kompetentné alebo zodpovedné. Ja by som sa rada zamerala na tie body, ktoré sa týkajú bezpečnosti, lebo aj tie boli špecificky otvorené a venovali sa im viacerí kolegovia. Ja tu nie som na to, aby som teraz e, hovoril o nejakej štúdii, ktorá má presne opisovať e, tie procedúry ISO, to sú tie operačné štandardy a postupy, e, a to sú tie, ktoré majú byť aktualizované a interne upravené vlastne v tých pohraničných krajín, či už je to Taliansko alebo Grécko, ktorých používajú tam sa napríklad presne hovorí aj o tých hotspotoch, ktoré sú vytvorené v Taliansku, nie sú v iných členských štátoch a my tu máme takú prvú sériu postupov a bezpečnostných eh, konaní, ako je napríklad interviu, teda eh, rozhovor, eh, snímanie otlačkov prstov, fotografovanie, odovzdanie na rámku s identifikačným číslom a tak ďalej. To všetko sú veci, ktoré sú tu zahrnuté a sú takým predpokladom, takým tým prvým pred Dublinovým Um, konaním, ktorých my zavádzame ako členské štáty a ktoré my nevnúcujeme iným členským štátom, lebo oni majú svoj systém. Ale v Taliansku to je systém, ktorý nie je nejako, nejaký špecificky vytýčený zákonom. Je to len taký úzus, ktorý máme. My samozrejme dodržiavame Dublin. Dublin hovorí o tých požiadavkách, ktoré by mali byť, mali byť, ale to nie je povinnosť, a sú také odporúčania, alebo teda tie tak, e, smernice k tomu, že treba zobrať nejaké digitálne snímky a tak ďalej. Potom to ide do Eurodaku a, a tak ďalej. Takže to sú tie dôležité e, parametre, ktoré by sme mali dodržiavať. Nemáme tu samozrejme e, povinnosť týchto digitálnych snímkov, ale to, čo sa bude dávať do Dublinu, alebo prepracované verzie, by mali byť opäť vlastne také rámce, eh, kde sa hovorí, že v priebehu toho konania by sa mali eh, uskutočniť takéto snímkovanie alebo takéto zábery. Opäť vlastne to, čo robí Taliansko, nemusí byť záväzné pre všetkých. To nie je nejaká norma, ktorá je záväzná. Ale práve v kontexte tohoto všetkého by som rada navrhla sériu pozvoňujúcich návrhov, tam samozrejme nebudem dávať posmiujúce návrhy, tam, kde súhlasím so spravodajkyňou, nebudem len vlastne ďalej iba eh, vlastne rozvíjať koncepty, na ktoré sa zhodneme, ale v tých iných oblastiach, napríklad čo sa týka toho zrýchleného konania, tak my eh, pracujeme na tom, aby sme v prípade bezpečnostných dôvodov zachovali takúto povinnosť pre členské štáty, najmä tie členské štáty, ktoré sú vyžiadajúce, aby uplatňovali zrýchlené konanie ešte predtým, ako dôjde k uplatňovaniu dublinských kritérií, a to v tých, pre tie osoby, ktoré môžu byť považované za riziko pre národnú bezpečnosť alebo verejný poriadok daného členského štátu. Chcem pripomenúť, že ak nejaký čl- teda žiada, vyžiadajúci členský štát uplatňuje takúto bezpečnostnú procedúru, tak sa automaticky stáva aj kompetentným členským štátom. To je veľmi dôležité členský štát žiadajúci, členský štát kompetentný alebo zodpovedný. A už sme takisto chceli aj v neposlednom rade zabezpečiť e, väčšiu mieru zodpovednosti presunutú na Európsku agentúru pre azyl, azylové konanie aj pre dobrovoľné presuny. E, veľmi dobre viete, že po 4, mesia- 4 týždňoch žiadateľ prechádza zo zodpovedného členského štátu do, e, teda odchádza e, do druhého členského štátu na dobrovoľnej báze. Niekedy môže byť vyžiadaný, ale niekedy to je bez toho. A ten môže po štyroch týždňoch kompetentnému člensku, sa predstaviť e, kompetentnému členskému štátu, ale nemusí. To je opäť len taká možnosť, ktorú tu máme. Momentálne tam je zachovaná. Takže väčšie zapojenie Európskej agentúry pre azylové konanie, tak tá by mala prispieť aj k väčšej bezpečnosti. Takže takýmto spôsobom orgány členských štátov budú môcť konzultovať informácie, ktoré sú spojené s unikátnym číslom e, registrácie žiadosti o ochranu, tak aby e, vlastne to mohli konzultovať z dôvodov bezpečnosti. A to je práve bod, ktorý by sme chceli posilniť našim pozmeňujúcim návrhom. My e, sme nerobili ďalšie pozmeňujúce návrhy áno toho prechodného obdobia. E, tam hovoríme o tých ďalších členských štátoch, ktoré chcú znižovať alebo upravovať. Ehm, a vlastne ide o zmenu tých skupín žiadateľov z 30 na 15, e, tak aby sa zabezpečila väčšia miera kontroly a dohľadu. No a samozrejme je to potom aj otázka definície rodiny. My e, momentálne skúmame, do akej miery je to upravované v existujúcom dublinskom nariadení a v iných správach, ako sa tam hovorí o koncepte rodiny, tak si myslíme, že to je téma, ktorá si zaslúži širšiu mieru diskusie, lebo je dôležité, aby komisia už priamo do e, dublinského nariadenia zahrnula e, bratov a sestry. O to ešte budeme ďalej diskutovať, to je téma, ktorá je otvorená ale ten celkový koncept toho rodinného jadra, tej, tej základnej rodiny. To je niečo, čo musíme ďalej špecifikovať. Je to téma, ktorá sa, ktorá sa musí riešiť v iných témach a iných zložkách. A ešte rád by som sa venovala téme mladistvých. To je téma, e, kde budem určite predkladať pozmeňujúci návrh ohľadom skutočnosti, že musíme vždy ako takým e, základným princípom, alebo základný princíp dodržiavať tú maximálnu starostlivosť a ochranu pre mladistvých. A zachovávať vlastne ten najmenší e, princíp naj, naj, najkračšieho presunu medzi členskými štátmi. Treba si uvedomiť, že tieto osoby majú špecifické zaobstaranie, um, to sa týka aj digitálneho snímkovania a tak ďalej. Vlastne tam až e, osoby, ktoré sú staršie ako 6 rokov, kde je možné robiť nejaké digitálne snímkovanie, takže tam nie je nejaká jednoznačná digitálna vystupovateľnosť mladistvých, pretože to, ak je niekto mladiství, sa stáva relevantným e, v odlišnom členskom štáte a to až od momentu, keď e, vlastne niekto začína požívať ochranu na základe toho, že je mladiství a tam mu vzniká automaticky potom, ako prichádza do danej krajiny, a následne sa o tom rozhoduje, či bude presunutý do iného členského štátu. Do, dostáva aj vlastne, e, dochádza k ďalšiemu posunutiu, oddialeniu procesu integrácie, zapájenia a tak ďalej. Je tam vlastne predloženie, lebo je tam presun medzi jedným a druhým členským štátom a môže sa stať, že práve počas tohoto presunu môže stratiť ten sprievod. Máme tu dobré východisko, z ktorého vlastne vychádzame, je to ten multitaskingový tím, ktorý na tom pracuje, ale v tej automatizovanej sieti pre výmenu sa trochu znepokojujem a trápim tým, či nedochádza k predloženiu a, a vlastne e, oddialeniu celých všetkých procedúr a konaní. Zároveň ma znepokojuje tá nízka miera vystopovateľnosti, ktorú musíme brať e, na vedomie. Takže čím menej presunov pre mladistvých, to je taká záruka toho, aby sme naozaj poskytli čo najlepšiu starostlivosť a čo najlepšiu ochranu tejto najzraniteľnejšej skupine e, uchádzačov o azyl. Che? Is that okay, Alessandra? Ho fatto. Yeah, thank you. basta. Asi už stačí. Asi už stačí. Už musím končiť. Nemusíte povedať úplne všetko teraz. Veľmi sa mi páčilo, čo ste hovorili. Áno, naozaj sa mi páčilo, čo ste hovorili. Len problém je v tom, že máme len určitý čas na toto vyhradený. Toľko pozmeňovacích návrhov naozaj sa tu nedá prejsť všetkým každým jedným návrhom. Prepašte, že som vás musel takto prerušiť. Teraz Eli za SAD. 5 minút možno maximálne. Áno, je to správa o Dubline. Ja fakt viem, že každý by mohol hovoriť veľmi dlho. Eli, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za príspevky a spravodajkyni Wikström sa chcem tiež poďakovať za vynikajúcu prácu. Stručne by som odprezentovala náš prístup. Moje pozmaňovacie návrhy vychádzajú z jedného základného princípu. Ľudia, ktorí unikajú pred prenasledovaním alebo vojnou, tí idú do Ruskej únie ako také, nie do konkrétnej krajiny preto by EÚ mala konať, e, mala by byť solidárna a mala by naozaj zabezpečiť férové vzdelanie zodpovednosti v oblasti azylu, ako to už predpokladajú aj články 70 8 a 80 zmluv. Európsky parlament naozaj veľkou väčšinou viackrát vyzýval k spoločenskému riešeniu, ktoré potrebujeme, aby sme naozaj boli koherentní. V uznesení Metzola Kienge v apríli minulého roka aby sme prekonali kritérium prvej krajiny vstupu a išli smerom k centralizácii odpovednosti na úrovni EÚ. My sme vypustili princíp prvej krajiny vstupu, eh, na ktorom stal celý dublinský systém. A tiež eh, ten strop, pretože eh, toto implicitne evokuje práve ten eh, princíp eh, prvej krajiny vstupu, od ktorého sme upustili. Potom je tu hierarchia kritérií a centralizovaný eh, systém pridelovania a permanentný, automatický, taký, ktorý zohľadňuje aj zmysluplné napojenia žiadateľa. My opakujeme rovnako ako spravodajkyňa kritéria nepripustnosti a súhlasím s spravodajkyňou v tom, že zlučenie rodín musí byť prioritou. Špecifický postup na tieto účely, hlavne pokiaľ ide o maloletých, tiež navrhujeme rozšírenie pojmu rodina nad rámec navrhovaný komisiou, tak aby sme mohli lepšie reagovať na komplexné rodinné napojenia žiadateľov. Tie sankcie sa nám tiež nepáčia. E, mali by sme vychádzať skôr z logiky stimulov, aby sme predišli sekundárnemu pohybu. E, taktiež princíp stále zodpovednosti, to nepodporujeme, obmedzenia efektívnej nápravy a, a tiež e, tá nejaká flexibilita pri rozhodovaní, táto toto doložka nám nevyhovuje. Myslíme si, že zo solidarity by nemalo byť možné sa nejakým spôsobom vykúpiť, že by sa ľudské práva mali nejako e, finančne e, vyjadrovať žiadatelia, e, ich práva by mali byť zachované. Týka sa to aj malolety, týka sa to aj procedurálnych práv žiadateľov. Čiže ako by ten systém, ktorý si my predstavujeme, ako by tento fungoval, na tému to sa budeme ešte určite rozprávať. Registrácia v prvej krajine, to je dôležité. A potom ten postup zjednocovania, zlučovania rodín, ako navrhuje spravodajkyňa Wikström, potom ďalšie dublinské kritéria, vrátanie možnosti sponzorstva. Kanada to využíva úspešne. Osoba, ktorá splňa určité požiadavky, sa môže, žiadať o žiadateľa, sa môže stať o žiadateľa, kým sa jeho žiadosť nevybaví. No a zodpovednosť tu bude pridelovať centrálny alokačný mechanizmus, ktorý najskôr posúdi e, zmysluplné napojenia osoby, teda akademický titul, e, štúdium v určitej krajine, e, rodinné napojenia a tak ďalej. Tieto prepojenia budú skúmať krajiny ľudia, ktoré majú nejaké napojenie na poslušnú krajinu, tak tých je potrebné integrovať do spoločnosti, bude to teda jednoduchšie a tak ďalej. A ak máme sponzora, tak e, sa bude znižovať e, ten poplatok za prijatie, pretože tam bude tento, tento sponzorský príspevok, sponzorský e, podiel. No a až potom sa bude uplatňovať automatická alokácia, výber zo šiestich členských štátov ktoré zatiaľ nedosahujú svoje referenčné čísla. Čiže takto by vznikla vzájomná dôvora medzi žiadateľom a krajinou um, a celý uh, systém by teda bol veľmi stabilný. No, taktiež, keď napríklad sú dezinformovaní žiadatelia o prítomnosti rodinný pozriek v nejakej krajine, alebo keď eh, dochádza k sekundárnemu pohybu. V takýchto dvoch prípadoch, ako navodí spravodajkynia, tá alokácia prebehne automaticky, eh, náhodným spôsobom eh, systém prideli žiadateľa konkrétnej členskej krajine. Takto by sme teda zamedzili stimulom sekundárnemu pohybu a vtedy by sme naozaj férový udržateľný dublinský systém. Naše pozmeňovacie návrhy sú zamerané na to, aby sme ukázali, že iný Dublin naozaj možný je. E, systém, ktorý nebude trestať, nebude nikoho nadane zaťažovať e, a zároveň mm, vyhovie ľudskoprávnym potrebám žiadateľov. Takže Dublinské nariadenie sa už tretíkrát e, prepracúva. Konečne ho opravíme a budeme schopní konať zodpovedne, keď už rada takúto schopnosť nemá. Ja si myslím, že by sme mali naozaj reagovať na tú hanebnú pozíciu rady tým, že ukážeme občanom áno, spoločne sa nám to podarí, ak budeme zdieľať veci rovnako, tak to bude naozaj udržateľné pre všetkých. V týchto dôležitých časoch nejde iba o vytvorenie efektívneho blízkeho systému. Ide o viac, ide o to, aby sme občanom ukázali, prečo Európu potrebujeme, prečo budeme EÚ pri takýchto veľkých výzvach, ktoré sú naozaj európske, globálne a žiadna jedna krajina to nemôže zvládnuť sama. Ide o zachovanie dôveryhodnosti európskeho projektu, o jeho záchranu a preto sa veľmi teším na spoluprácu s tými spravodajcami pri ďalších schôdzkach. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Eli. A teraz mene ECR. A tieňový spravodajca pán Dalton, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, a ja sa chcem poďakovať Cecílii aj tebým spravodajcom. Cecília, tebe veľká vďaka. A pokúsim sa stručne vysvetliť, čo ide v našich pozmeňovacích návrhoch. V prvom rade sme chceli určitú flexibilitu pre členské štáty, aby mohli žiadateľov, ktorí chcú byť už v tej krajine, aby toto bolo možné akceptovať, ale že to za každým rozhodnutie samotného členského štátu. Ten systém bude úspešnejší, ak krajiny dobrovoľne budú preberať ľudí, než keď ich budeme k tomu nutiť. V takom prípade tiež utečenci skôr ostanú v danej krajine, budú mať pocit, že sú vítaní a nebudú mať motiváciu presunúť sa inam. Rovnako dôležité je e, to, aby e, takýto presun sa stal iba raz a potom, čo e, bude pridelený žiadateľ niekam. V opačnom prípade by eh, naozaj hrozilo, že tí, ktorí sa vydávajú na cestu do EU, že budú mať naozaj eh, možnosť vybrať si, ktoré krajine nakoniec skončia a to by eh, možno vedlo k tomu, že ešte viac ľudí bude nasúbať túto nebezpečnú cestu, bude tam prichádzať o životy a toto iste nie je tá správna cesta. Ja tiež predložím pozmeňovacie návrhy, aby som zdôraznil význam kvality informácií, ktoré dostávajú žiadatelia, aby naozaj boli informovaní o celom procese, o svojich právach, o svojich e, povinnostiach. A tiež je dôležité zabezpečiť, aby sme mali naozaj tie kritéria alebo kontrolu oprávnenosti v prvej krajine vstupu, aby sme sa vyhli e, mnohým e, zbytočným transferom, ktoré vyvinul tlak na celý systém a niektorých žiaľ budú čakať naozaj veľmi dlho na rozhodnutie. Tiež uznávam potrebu zabezpečiť e, najlepší záujem detí, jeho zohľadnenie a toto znamená, že musí sa flexibilita e, pre návratenie detí do prvej krajiny vstupu, ak je to v ich najlepšom záujme a tiež je, musí byť možné, aby tá osoba zostala v krajine maloletá, kde bola registrovaná, ak je to potrebné. Nechceme naozaj stimulovať maloletých, aby bez prievodu po Európe cestovali, lebo toto ich ešte viac ohrozí. E, bude tu naozaj mm, veľké nebezpečenstvo, že skončia e, v rukách zločincov a tak ďalej. Takže tomuto musíme predchádzať. Predložil som pozmeňovacie návrhy aj k realokačnému mechanizmu. Má byť dobrovoľný, e, referenčné čísla by mali byť len takým usmernením, nie záväzne. Aby členské štáty e, mali možnosť sami rozhodnúť o realokáciách, aby neboli uh, nutení Eh, prevziať určitý počet eh, utečencov alebo teda žiadateľov a nejaká penalizácia, ak to, ak to krajina nesplní, to naozaj nie je cesta, ako razíte solidaritu v eh, Európe a tiež to iste nebyvola u utečencoch pocit, že sú v Európe vítaní. Takže finančný trest to by sme vypustili, pretože to bolo mm, podľa nás neprimerané a nevedlo by to solidarite medzi členskými štátmi. Zároveň ale zdôrazňujeme, že by sme nemali vytvárať nejaký iný finančný trest. E, preto súhlasím s tým, čo povedali predrečníci. Ďakujem teda ešte raz pekne aj Cecílii a teším sa na spoluprácu s ňou a s inými tými spravodajcami, aby sme naozaj dosiahli uspokojivý výsledok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalší rečníkom je pán Lambert. Thank you. It's, um... Pani Lambert, ďakujem pekne. Čo sa týka nášho celkového prístupu k tomuto, opäť eh, podobne ako aj ostatní, nechceli sme predkladať pozmeňujúce návrhy všade, kde sme sa zhodli eh, so spravodajkyňou a s jej pôvodným textom, ale v niektorých bodoch sme chceli naozaj predložiť pozmeňujúce návrhy a časťou tohoto je najmä otázka eh, pokút, ktoré majú byť uplatňované v prípade zamietnutia podmienok prijatia alebo nedodrženia podmienok prijatia. A to je niečo, na čo sme chceli pracovať tiež aj z pohľadu alebo cez prizmu základných práv. Naozaj je dôležité, aby sme nezabudali na to, že kým v Európe máme niektoré štáty, ktoré sú pod eh, špecifickým tlakom, tak to sa zmenilo a môže sa to zmeniť do budúcnosti. V každom prípade si myslím, že keď sa na to členské štáty pozrieme, alebo keď sa to pozrieme my, musíme práve eh, tu, tento aspekt mať neustále na pamäti a nie len tú súčasnú situáciu, lebo si myslím, že niektorí z tých, ktorí um, vlastne odmietajú nástroje solidarity v súčasnosti, sa môžu ocitnúť eh, v situácii, kde ich budú potrebovať v budúcnosti a práve preto by sme mali vlastne do budúcnosti zaistiť to, čo máme momentálne pred sebou. Ďalej, čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme predkladali my, spomeniem dve, tri sady tých, ktoré tu sú Jedna sa týka e, definície rodiny. Počujem často to, že ľudia hovoria, že potrebujeme zabezpečiť akýsi spoločný prístup k tejto téme. Na druhej strane tu momentálne máme podmienky prijatia, ktoré sú pred nami. A práve táto špecifická smernica je prepracovaným znením, kde sme nedokázali zabezpečiť definíciu rodiny. A práve preto musíme byť veľmi opatrní, aby sme neboli vtlačení do akejsi sady rozhodnutí e, práve kvôli prepracovanému zneniu, v ktorom sme vlastne nedokázali tento základný aspekt uspokojivo vyriešiť. Rovnako, keď sa pozrieme na definíciu rodín, najmä v kontexte uchádzačov o azyl, ide najčastejšie o ľudí, ktorí čelili veľmi, veľmi špecifickým situáciám a práve preto by sme sa mali, akože aj komisia spravila, spravila pozerať na to, že je naozaj veľmi dôležité posunúť ďalej otázku definície rodín. Jeden z tých eh, prvkov, ktoré sme sem zahrnuli, je samotná otázka toho, eh, že vlastne kde eh, sa môžete k vášmu partnerovi alebo partnerke pridať v záležitosti od toho, či v danom štáte je uznaný daný typ partnerstva a čo v prípade štátov, kde takéto partnerstva uznané nie sú, či mali právo na presun. Um, takže naozaj je dôležité, aby sme sa pozreli aj na rodinné e, zväzky alebo osobné zväzky. To je niečo, čo je veľmi dôležité a mali by sme to veľmi pozorne zvažovať. Ďalej sme tu hovorili aj o predlžovaní zmysluplných prepojení nad rámec rodiny alebo za rámec rodiny. A to je práve z toho dôvodu, že si naozaj myslíme, že uchádzači o azyl e, nemusia nevyhnutne požívať e, charitu. A oni vlastne zo svojho vlastného práva majú právo na poskytnutie týchto vecí a preto, ak sme naozaj ak to myslíme naozaj vážne s integráciou, ak naozaj chceme umožniť ľuďom, aby viedli svoj život bez ohľadu na to, či sa chcú alebo nechcú vrátiť do svojej krajiny pôvodu, tak otázka integrácie sa stáva veľmi dôležitou v tomto smere a je to niečo, o čom členské štáty naďalej veľmi silno a veľa hovoria v niektorých programoch, ktoré ponúkajú a práve preto by sme to mali brať na vedomie. Takže máme tu sériu pozmeňujúcich návrhov, ktoré zachádzajú nad rámec rodiny a je to otázok, ktoré sa týkajú vzdelávania jazyka, kultúrnych zručností, kultúrnych prepojení, jazykových možností a ktoré súvisia naozaj s prepojením na komunitu a poskytujú ľuďom dodatočnú podporu, tak aby, aby to úsilie nebolo vlastne čisto len na úrovni členského štátu. A hovorili sme, že celkovo podporujeme tú možnosť eh, presťahovania v skupinách alebo nejakých zoskupeniach. Lebo to tiež dáva vlastne členským štátom eh, iný, eh, inú perspektívu a a nie je to o tom, ako keby ľudia len dostali nejaké karty, e, ktoré vlastne si nemôžu pozrieť do ruky a, a vnímame ľudí skôr ako komunitu, ako nejakú, nejakú e, jednotku ľudí a nevnímame ich individuálne. Rovnako jedna z tých oblastí, kde sme posilnili a tak povediať e, ešte zlepšili prístup spravodajky, nie je otázka prípustnosti, tá konanie o prípustnosti keď dáte vlastne procedúru alebo konanie o prípustnosti e, na úroveň štátu prvého vstupu, tak im dáte obrovské bremeno práce. A to až do takej miery, že akýkoľvek ďalší realokačný mechanizmus jednoducho nezačne fungovať alebo nenabehne. A práve preto e, sa to nevnímame ako nejaký mechanizmus solidarity a, a zaviedli sme sa aj celý rad pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme si osvojili z agentúry pre základné práva, ktorá práve hovorila o tom, že vlastne to, akým spôsobom je nutné alebo nevyhnutné chrániť základné práva migrantov. Lebo častokrát vidíme, že rozhodnutia tých štátov prvého vstupu sú častokrát napadané a spochybňované, takže potrebujeme zabezpečiť, aby ten systém fungoval oveľa účinnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Koral, CFTD ktorý nahradza pani Lauru Ferreru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo. Áno, ako ste hovorili, nahrádzam kolegyňu Lauru Ferraru. Dobre. Tento bod je bod, v ktorým eh, ktorý vnímame z takého technického pohľadu, ale je to aj veľmi dôležitý politický rozmer, ktorý táto téma má, aby sme mali adekvátnu reformu dublinského nariadenia. Takže v tomto smere je dôležité zabezpečiť nevyhnutú politickú jednoznačnosť a klarifikovať pozíciu jednotlivých eh, politických inštitúcií. My sme tu hovorili o základných pozíciách, ktoré v tomto smere máme, najmä voči tomuto nariadeniu je nevyhnutné, aby sme eliminovali kritéria, ktoré tu sú, najmä v oblasti preskúmania azylového konania, najmä z pohľadu e, štátu prvého vstupu. A, a podľa nás to je kritérium, ktoré viac ako ktorékoľvek iné viedlo ku kolapsu súčasného systému. A mali by sme to nahradiť vlastne odkazom na tú krajinu, kde žiadateľ o azyl chce smerovať. A, kompetentný štát podľa môjho názoru je ten, kde ehm, je aj rodina daného žirateľa. To je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme adekvátne zadefinovali otázku e, tej nukleárnej alebo tej základnej rodinnej jednotky, ako hovorí komisia. To je nevyhnutné, aby sa to robilo ešte mesiac predtým, ako je daný žirateľ presunutý do tej krajiny, kde je jeho rodina. V prípade neexistencie rodinných prepojení musí byť mechanizmus, ktorý zabezpečí rovnomernú distribúciu žiadateľov o azyl do všetkých členských štátov, čo by malo byť automatické, priamo uplatniteľné a nielen v situácii núdze alebo akútneho prípadu a malo by to byť povinné pre všetky členské štáty. To je niečo, čo tu zatiaľ chýbalo, to tu nie je a malo by to byť povinné, aby členské štáty takéto redistribučné mechanizmy akceptovali. Mala by to byť kvota, ktorá bude kalkulovaná podľa kľúča, ktorý bude mať jasné kritérie, okrem iného veľkosť populácia a HDP. My sme e, do tohto ešte pridali aj mieru nezamestnanosti, tretie kritérium, ktoré by to malo byť. E, čo sa týka ešte distribúcie žiadateľov o azyl, mala by to byť náhodná miera distribúcie. Navrhujeme, aby to bralo do úvahy aj predchádzajúce skúsenosti daného žiadateľa, Ehm, prípadné možné sociálne väzby a alebo kultúrne väzby a zároveň ehm, kompetencie e, z hľadiska jeho jazykových zručností a podobne ako pani spravodajka, e, navrhujeme prerušenie tých e, platieb zo štrukturálnych a kohezných fondov ako sankcie pre tie krajiny, ktoré odmietnú sa zapojiť do takéhoto redistribučného mechanizmu žiadateľov o azyl. E, sme ochotní samozrejme prispieť akýmkoľvek ďalším vyjasnením k tejto metodike. Ďalej, čo sa týka pozície pani spravodajkyne Wikström, myslíme si, že nie je možné akceptovať ako prípustné kritérium zodpovednosti, mala byť vlastne vždy opäť e, e, krajina prvého nelegálneho vstupu. Všetko to ostatné už aj, ako som hovoril, viedlo ku kolapsu súčasného systému počas posledných rokov. Je tu nevyhnutné zachovať mechanizmus, ktorý bude zabezpečovať e, netrvalú distribúciu žiadateľov. E, to je nevyhnutné, aby sme, alebo v tomto smere nevyhnutné, aby sme dokázali zachovať mechanizmus, ktorý bude fungovať aj v situáciách, kde je e, mechanizmus azylového konania v danom členskom štáte pod enormným tlakom. Nemali by sme akceptovať nejaké moratória alebo nejaké meškania v oblasti implementácie e, princípov solidarity. Žiaden členský štát by e, nemal predlžovať tranzit, to prechodné konanie, najmä v prípade žiadania alebo požiadania azylové konanie. A ten čas pre vývoj adekvátneho alebo pre budovanie adekvátneho azylového konania v danom členského štátu nesmie byť príliš dlhý. Je to taká, ako keby taká zbytočná výhovorka pre členské štáty, ktoré nechcú prevziať zodpovednosť takto riskujeme, že sa opäť ocitneme v tej situácii, ktorá tu už bola, že jednoducho nebudeme e, distribuovaní tých pár tisíc e, utečencov, ktorí sme dokázali distribuovať počas posledných rokov. Takže v tomto smere je naozaj dôležité počerknúť, že sme k dispozícii pani spravodajkyne, aby sme e, podali pomocnú ruku a aby sme sa do toho jasne zapojili. Takže je dôležité, aby sme čo najskôr sa zapojili do tohoto procesu, aby sme zbytočne nemeškali a aby sme zachovali pozíciu, ktorá bude konkrétna, vecná, ktorá, na, ktorú, na ktorú budú nadvezovať ostatné členské štáty produkty. Samozrejme, vyžaduje si to aj väčšiu mieru dôveryhodnosti nás všetkých, aj najmä pri spracovaní toho bodu. <clears throat> Okay, thank you. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Tým sme ukončili stále tenými spravodajcom. A dovolte mi dať teraz slovo za EPP pánovi Lenárcovi. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Myslím si, že v konečnom dôsledku je to veľmi smutné, že tu máme tento návrh teraz pred nami, pretože e, je zrejme, že tá solidarita, o ktorej sme hovorili a ktorú spomínali viacerí rečníci, tam jednoducho nie je. A súhlasím s tým, e, že nikto z nás nie je nejakým fanúšikom povinných kvót pre relokáciu utečencov, alebo uchádzačov voľateľ v Európskej únii, to je jasné. Ale jedna vec zaznela počas predchádzajúcich rokov, že ak to necháme na dobrovoľné rozdelenie, tak sa z toho jednoducho nič nestane, nič také, nič neuvidíme. A preto musíme urobiť niečo, čo zabezpečí, že budeme mať aj adekvátnu mieru pre rozdelenia zodpovednosti a že to rozdeľovanie zodpovednosti bude účinné na európskej úrovni. Bola tu jedna vec, ktorá, kde som mal nejakú otázku, možno to je hlúpa otázka, neviem, ale najmä keď hovoríme o tom referenčnom kľúči. Hovorí sa tu aj, že e, počet členských štátov e, by mal byť vlastne e, doplnený o celkový počet žiadostí, ktoré daný členský štát musí spracovávať. Chcem sa spýtať, nie je to potenciál preto, aby sme vytvorili de facto nejakú povinnú schému presidlovania v rámci Európskej únie a neviem, či by sa k tomu Európska únia mohla vyjadriť, či dôjde k hypotetickej situácii, v rámci ktorej povedzme zelení vyhrajú voľby e, v Maďarsku na budúci rok a rozhodnú sa, že presídlia 200 tisíc ľudí do Maďarska, čo by, ich spravilo, čo by, čo by zabezpečilo, že splnia svoj cieľ podľa tohto výpočtu. Boli by títo ľudia potom následne povinne relokovaní do iných členských štátov a akým spôsobom, samozrejme súhlasím s tým, že presidlovanie alebo úsilie presidlovania musí byť e, ocenené alebo vzané do úvahy, najmä keď rozdeľujeme týchto ľudí, ale ten presný spôsob, ako to spravíme, to mi nie je jasné, ani ten právny jazyk, ktorý to upravuje, takže akékoľvek doplnenia alebo vysvetlenie ocením v tomto smere. Ďakujem veľmi pekne. Pán Radev, Radeš? Ďakujem pani predsednička komisia e, má príležitosť zmeniť legislatívu Európskej únie v oblasti azylu a Európsky parlament to žiada už dlho, žiadame systém, ktorý by bol výhodný pre žiadateľov o azyl, ale tiež pre členské štáty, ktoré sú na vonkajších hraniciach Európskej únie. Komisia a jej návrhy nezodpovedali našim požiadavkám. My sme predložili pozmeňujúce návrhy, aby sme trochu pomohli štátom ako Grécko, Taliansko alebo Bulharsko, e, ktoré nemôžu byť samé zodpovedné za spracúvanie tisícov žiadostí o azyl. My trváme na tom, že migranti nemôžu byť eh, posielaní späť do krajín prvého eh, vstupu. Ja chápem znepokojenie ostatných členských štátov eh, kvôli sekundárnym pohybom, ale 4 alebo 5 krajín nemôžu znášať celú záťaž, pričom ostatní odmietnú aj technickú, technickú pomoc obmedzené príjmanie. Takže ja žiadam od spravodajkyne a tieňových spravodajcov o vytvorenie účinného systému, ktorý by pomohol členským štátom, e, ktoré príjmajú a nesú najväčšie bremeno krízy. My sme chceli, aby dublinský systém bol zmenený, pretože tento systém je neúčinný. Je tu mm, počas e, veľkého migračného tlaku pani Huismanová. Ďakujem pekne, pani predsednička. No, ja by som najskôr chcela poďakovať našej spravodajkyni pani Wikström za jej prácu na, tomto ťažk- na tejto ťažkej téme. Viackrát vo výbore LIBE sme zdôrazňovali potrebu prepracovania eh, dublinského systému, pretože posledná, alebo nedávna kríza, alebo kríza ukazuje jeho neprimeranosť, eh, zodpovednosť nesú v prvom prípade ľudia, eh, štáty, ktoré sú, do ktorých eh, vstupujú utečenci a žiadatelia o azyl ako prvým, Grécko, Taliansko, eh, Bulharsko, ukázala sa kríza solidarity a my potrebujeme spoločný azylový systém eh, v Európe. No a z tohto dôvodu si myslím, že nové pravidlá, o ktorých sa hovorí, nemôžu mať rovnaké chyby a musia skutočne rozdeliť zodpovednosť i keďže ja som občiankou zrejme dotknutých krajín, na vstupe do EÚ naše pozmeňujúce návrhy žiadajú, aby špecifická geografická lokalita tejto krajiny bola zohľadená vo všetkých situáciách systém, azylového systému. Existuje jasnosť o, o počte registrovaných krajín v centra Európy, ale na okraji Európy tieto údaje e, sú neúplne e, jednoznačné. Preto žiadam o to, aby tieto krajiny mali väčšie e, možnosti a ďalej žiadam o zmenu systému tak, aby sme mohli zmeniť tento systém, ktorý v krajinách, o ktorých hovorím, už kolabuje, aby sme mali možnosť konať preventívne. Dobrovoľná relokalizácia je neúčinná, no a v prípade, ak nejaká žiadosť o azyl bola zamietnutá, migrant bol vrátený do tretej krajiny, tak to bola zodpovednosť členského štátu musí byť ukončená, pretože keď sa a tento migrant vracia do krajiny, ktorá už splnila všetky svoje povinnosti, ale musí to opakovať, tak to je nelogické. Ďakujem pekne. A poslednou osobou je pani Kienge. Grazie. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že by sme eh, ne, nemali zabudnúť na to, že keď diskutujeme o reforme dublinského nariadenia, e, sa musíme urobiť aj nejaké významné kroky vpred. Nemôžeme takúto príležitosť premerhať a stratiť. Dnes stojíme pred zodpovednosťou, aby sme zásadným radikálnym spôsobom zmenili e, nariadenie e, Dublin. A zároveň je dôležité uvedomiť si, že ešte stále sme sa nedostali takto zásadne dopredu pretože máme tu síce veľmi ambiciózny návrh pred sebou, ale my ako parlament nemáme eh, možnosť konať nejak inak, ako odpovedať veľmi zásadne, tak ako eh, voči občanom aj krajinám, eh, ktoré znášajú ten najväčší nápor v tomto treba naozaj počerknúť to, že e, kríza spojená s uplatňovaním dublinského nariadenia je tak hlboká, že si to naozaj vyžaduje veľmi zásadnú hlbokú zmenu. Už nemôžeme ďalej pokračovať týmto istým spôsobom a robiť nejaké malé drobné kozmetické úpravy. Musíme zmeniť celý systém. Musíme postupovať smerom k centralizovanému systému. Parlament by mal e, smerovať jednoznačne smerom k ambicioznejšiemu a náročnejšiemu návrhu a aby sme veľmi úzko spolupracovali aj s členskými štátmi, tak aby sme takýto výsledok dosiahli. Myslím si, že treba povedať, že ten základný princíp solidarity, ktorý tu máme a ktorý sa nachádza v našich zmluvách, je niečo, čo ešte nebolo naplno presedené a aplikované. Um, takže spôsob, ako vlastne zlepšiť Dublin, je e, poučiť sa z krízy utečencov počas posledných rokov, um, z tých uh, nefunkčných nástrojov, ktoré sme to mali. A minulý rok napríklad len pripomínam, že sme hlasovali o uznesení, e, ktoré podporovalo alebo ktoré zavádzalo holistický celkový prístup k tejto bode. A ja nás, e, na, na, nás všetkých vyzývam, aby sme sa e, vrátili k tejto spoločnej pozícii, aby všetky pozvoňujúce návrhy, ktoré budeme predkladať, aby nám pomohli viesť k centralizovanému systému. Takže už nie je čas na nejaké mierne úpravy, čas sa plinie a migráciu nevieme zastaviť. Takže treba robiť zásadnejšie kroky. Dovolte mi to uzavrieť s tým, že je nevyhnutné, aby sme nejakým spôsobom dokázali nájsť riešenie, najmä v kontexte toho, že sme nedokázali e, účinne otvoriť alebo, alebo vlastne naformovať legálne kanály pre príchod osôb. E, musíme, nemôžeme ignorovať tie množstva osôb, ktoré potrebujú ochranu a máme obrovskú zodpovednosť, pre ktorou stojíme. A práve táto príležitosť, ktorá sa nám ponúka, e, je niečo, čo jednoducho nemôžeme ignorovať. Potrebujeme zmeniť e, základné paradigmy tohoto systému. Ďakujem pekne. A teraz ešte pani Gabriel, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja by som vám chcela poďakovať za angažovanosť alebo teda chcel poďakovať spravodajkyni za jej prácu. E, Všetci si uvedomujeme problémy e, pri práci na, tom, na tejto téme. Ja by som chcela e, zdôrazniť nevyhnutnosť aplikovať konštruktívny prístup pre reformu dublinského systému v duchu solidarity zodpovedných boj za naše európske hodnoty. A treba, aby nasledovať konkrétne opatrenia po správy čo sa týka našich pozmenovacích návrhov, treba zohľadniť e, nevyhnutnosť a potreby členských štátov v prvej línii, ktoré majú vonkajšiu hranicu Európskej únie a treba hľadňovať e, osob prichádzajúcich sa vojnových krajín. E, prvé, pri spracovaní žiadosti o azyl treba zohľadniť princípe a iné zodpovednosti my už vidíme, akým spôsobom spoločný európsky systém um, je paralizovaný um, kvôli tomuto princípu. Na to, aby systém bol stabilnejší a spravodlivejší, je dôležité, aby zodpovednosť bola rozdelená medzi členské štáty, um, kde bola predložená žiadosť a nie v krajinách prvého vstupu. Ďalej prerozdeľovací mechanizmus nie je možné, aby všetky aby štáty na vonkajších hranicách niesli celú zodpovednosť, takže my navrhujeme doložku o preložení, e, prerušení platnosti kompetencií členských štátov to troch mesiacov. Chceme aktivovať korečný mechanizmus na opätovne, tak ako doteraz, čítame s konštruktívnymi snahami správy by sa zmenilo číslo 150 Štyri elementy sú dôležité. Doložka o finančnej solidarite, to je prístup. No a my Myslíme, že nevyhnutné, aby členské štáty mali právo na odmietnutie žiadateľa o azyl v prípade priamého ohrozenia ich bezpečnosti. Posledný, posledný prvok je o rokovania o e, systéme prerozdeľovania, tak musí byť súčasťou informačného systému v rámci Európskej únie. Okrem toho potrebujeme mechanizmus eh, na prerušenie sekundárnych pohybov kandidátov a žiadateľov o azyl. A preto navrhujem v momente, keď je eh, v nejakom členskom štáte eh, predložená žiadosť o azyl, tak musí byť možné kontrolovať bezpečnosť kandidáta v súlade s databázou na stanovenie identity a určenie identity. A to, a tieto databázy, na tie chcem dnes upozorniť a kladím na ne dôvar. Ďakujem veľmi pekne. A musíme nájsť kompromis o reforme. Ja som presvedčená, že len spoločné aktivity a kroky nám pomôžu prekonať migrant, momentálnu migračnú krízu, my sa vynasnažíme z celých síl, aby sme vytvorili európsky systém udelovania azylu. Ďakujem pekne. No a ešte predtým, než dostane slovo spravodajkyňa, hm, dáme slovo komisii, rade pani Rian, pán Rian z DG Home. From DG Home. Thank you, Madam Chairman. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som rád poďakoval spravodajkyni pani Wikström za návrh jej správy, ktorý bol predložený už pred niekoľkými týždňami. A rovnako ďakujem tieňovým spravodajcom a všetkým poslancom a poslankyňam, ktoré predložili, ktorí predložili viac ako tisíc pozmeňujúcich návrhov k návrhu komisie. Myslím, že toto svedčí nielen o komplexite tohto nariadenia, ale tiež o jeho význame, tak ako zdôraznili viacerí z vás. Komisia si pozorne študuje tieto pozmeňujúce návrhy a tešíme sa na správu tohto výboru. Len stručne by som chcel pripomenúť, že pred rokom, apríli minulého roka, komisia predložila oznámenie, kde pri mne hovorí o nedostatkoch spoločného európskeho azylového systému, a fungovaní, alebo fungovaní dublinského systému, nedostatky v dizajne systému a spôsobu implementácie, hlavne nevhodnosti na riešenie a príjmania e, veľkého prílevu e, migrantov, dlhú, dĺžku a dlhý čas postupov. Konkrétne vlastnosti, ktoré spôsobili problémy, boli fungovanie alebo fungovanie systému, je ako sú zodpovednosti, čo je možné niektorých, za niektorých okolností a samozrejme neprimeraná záťaž, ktorú znášajú E, štáty v prvej línii, e, členské štáty na vonkajších hraniciach EÚ. Všetky tieto faktory viedli k veľkým číslám a veľkému počtu sekundárnych pohybov medzi členskými štátmi a k zlyhaniu e, fungovania nariadenia. Komisia dospela k záveru, že súčasný rámec nariadenia nie je udržateľný a navrhli sme reformu, zásadnú reformu systému a tento e, návrh obsahuje veľkú novinku a to je e, na téma pozmeňujúcich návrhov, ktoré navrhuje tento výbor a je to tiež len na téma diskusí e, doteraz na rade a táto novinka je zavedenie korektívneho alokačného mechanizmu, ktorý by uvoľnil členské štáty a zmenšil by záťaž, ktorú musia znášať z hľadiska počtu e, migrantov, keď sa dosiahne nejaká e, hranica e, v súlade s HDP a populáciou dotknutého štátu. Ako som už hovoril, vtedy sa diskutovalo na rade s zameraním na tento veľmi citlivý aspekt vrátanie diskusí na najvyššej úrovni. No a keď tieto keď sa dospelo k záverom, tak, a keď sa dospeje k záverom, tak rada dospeje k spoločnému stanovisku. Dúfam, tešíme sa na diskusie medzi parlamentom a radou, ktoré budú následovať. Záverečný výsledok tohto procesu bude musieť byť vyvážený, predvídateľný a spravodlivý, ak, by, ak má byť udržateľný. A to si samozrejme bude vyžadovať kompromisy, na všetkých stranách, ale komisia je presvedčená, že takýto vyrovnaný a férový výsledok nakoniec dosiahnutý bude. No a ešte jedno slovo, aby som zareagoval na pripomienku pána Lenarta. Myslím, že to bola iná špecifická otázka, ktorú sme dostali počas tohto zasadnutia. No áno, pravdou je, že návrh komisie navrhuje aby spravodlivý podiel členských štátov zohľadňoval nielen počet žiadateľov o azyl a migrantov, za ktorých zodpoveda členský štát, ale tiež osoby, ktoré sa rozhodne presídliť. No a dôvod tohto bol taký, aby sme v plnej miere reflektovali záťaž príjmania osôb s nárokom na medzinárodnú ochranu ktoré štát znáša. No a súčasne e, chceme podporiť členské štáty e, a stimulovať ich, aby realizovali presídlenie. Ja chcem len uistiť pána Lenartca, že komisia nechce, aby ten spôsob fungovania systému bol taký, že jeden členský štát si jednostranne bude môcť zvoliť presiedliť veľmi veľký počet ľudí a osôb a títo, aby a tieto aby mali nárok na prerozdiely medzi ostatnými členskými štátmi. No a súčasne komisia navrhuje návrh nariadenie o presídlení a tiež zmenu smernice o postupoch na nariadenie. A keď vnímam všetky tie tri nástroje spoločne, tak jasné, že takýto scenár by nebol možný. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Abela Martis, zastupňa predsedníctva, máte slovo, nech sa páči. No, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som chcela poďakovať spravodajky tieňovým spravodajcom aj členom výboru za pokrok v tejto téme a za váhy o pozmúcich návrhoch ja som sa na predchádzajúcich zasadnutiach tohto výboru uh, mohla súčasne vysvetlení o pracovných eh, postupoch rady v tejto oblasti, takže dnes len poviem, že som si veľmi dobre zaznamenala nástroje, ktoré eh, na výbore boli vyjadrené, čo umožňuje rade, alebo dáva jej veľa podnetov na ďalšie, ďalšiu prácu. Ďakujem pekne. No a teraz dostane priestrom spravodajkyňa na sumarizáciu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Dovolte mi, kolegyne, kolegovia, povedajte. ja nie som pre, prekvapená vašimi príspevkami. Nikto ma neprekvapil, nie je to zvláštne a zabavné. No, sme tým, sme e, jednotní, vypracujeme kompromisné návrhy na to, aby ten text bol koherentný, stabilný. Rovnako chcem zdôrazniť e, pre tých, ktorí nie sú súčasťou môjho rokovacieho týmu, že toto je poprvýkrát, keď nariadenie, dublinské nariadenie obsahuje nástroj solidarity a my chceme znížiť bremeno pre štáty v prvej línii, no a to zdôrazním ja tieňoví spravodajcovia, to je jasne v mojej správe, toto musí byť európska reakcia na európsku situáciu, ktorú sa nám podarí zvládnuť len vtedy, keď budeme spojení a keď to urobíme spoločne a pán Lenárc presne poukázal na problém. On povedal, snažili sme sa s radou, snažili sme sa s dobrovoľnými systémami, ako smernica o dočasnej ochrane, ktorá nikdy nezačala fungovať. No teraz musíme pokračovať spravodlivým zdieľaním zodpovednosti medzi všetkými členskými štátmi. A my sme upravili niektoré obavy, všetky obavy, ktoré vyjadrili bulharskí kolegovia. Napríklad ja som znížila limit na spustenie mechanizmu zo 150% návrhu komisie na 100% môjom návrhu a malo by to byť prerušené pri 75%, že je tu istý manévrovací priestor. Kľúčovým elementom pre mňa, a ja myslím, že môžem hovoriť v mene všetkých tieňových spravodajcov, je, že vytvoríme systém, ktorý bude neutrálny. Viete sa k tomu, že povedal Jean. Dnes sú to štáty v prvej línii, Taliansko a Grécko, ale zajtra by to mohlo byť Polsko, Litva, ak sa niečo stane na našich východných hraniciach. Ak sa niečo stane na Blízkom východe, tak to bude eh, Cyprus, ktorý je len pár kilometrov odtiaľ. Takže my potrebujeme hľadať nad rámec kontextu, v ktorom vznikol tento návrh, teda v roku 2015, môžu sa objaviť nové situácie a reakcia musí byť skutočne európska. Len takýmto spôsobom budeme môcť pokračovať vpred a vytvoriť systém, ktorý bude stabilný, odolný a ktorý zmení realitu na mieste, pretože toto sú nedostatky, je to zlyhanie a my teraz máme jedinečnú príležitosť na zmenu. verte mi, Európa to potrebuje a ide tu skutočne o veľa. Ide tu o kredibilitu EÚ a my sa snažíme vynúť maximálne úsilie. A ďakujem vám všetkým. Budeme pokračovať v dialógu, pracujem kompromisy, ďakujem za vaše snahy, pozmeňujúce návrhy. teraz. Dobre. Dúfam, že sa vrátime po Veľkej noci. Odpočinutý. A s čistou myslou, aby sme našli nové možnosti spolupráce. Takže želám vám krásnu veľkú noc a peknú dovolenku. Ďakujem pekne aj za tie priania. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu. Bod 15. Stanovenie spoločného zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečných krajín pôvodu na účely spoločných konaní a poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany. Ide teda o aktuálny stav rokovaní na túto tému. Spravodajkyňou je pani Gujom. Máme tu aj malské predsedníctvo. Prebolo viacero schôdzok, tiemy spravodajcov, technických a tak ďalej. rokovací tým Európskeho parlamentu investoval obrovský kus energie. Rada však oznámila prekvapujúco svoje rozhodnutie prerušiť diskusie na túto tému. V kontakte dialogu o zmene azylového systému. Mrzí nás toto rozhodnutie, keďže ide o nesplnenie inštitucionálnych povinností a nie je to v súlade so zmluvami ani s bežnou praxou. Pani Guillaume pripravila pracovný dokument, kde vysvetľuje svoju pozíciu. Najskôr dám slovo spravodajkyni, potom malckému predsedníctvu, a potom dám priestor tieňovým spravodajcom a poslancom jednotlivcom, ktorí sa o slovo prihlásia. Pani Guillaume, máte slovo, nech sa páči. Tu som, pani predsednička. Áno, ak dovolíte, poinformujem vás o tom, ako to vyzerá s diskusiami, ktoré prebehli, pokiaľ ide o, o tento zoznam EÚ bezpečných krajín pôvodu. Libe bolo konfrontované s eh, určitým legislatívnym prílevom, pokiaľ ide o otázky azylu. No a toto samozrejme vplývalo na eh, túto tému z hľadiska obsahu aj z hľadiska metódy. Chcem pripomenúť, že v Líbe sme formalizovali v júli 2016 našu pozíciu a diskusie, ako ste pani predsednička povedali s radou, teda boli na tomto základe spustené. Bol to čiastočný mandát, kde eh, teda sme vychádzali eh, z určitého zoznamu navrhovaného komisiou. Sú to krajiny hlavne teda Balkánu a Turecko. No a očakávali sme teda um, ďalší postup v tejto téme. Taktiež sme to e, poňali z tematického hľadiska. Štyri Také princípy sme si stanovili. Poprvé interakcia medzi národnými zoznamami a európskym zoznamom. Potom po druhé metodika na stanovenie krajiny ako krajiny, bezpečnej krajiny pôvodu. Potom mechanizmus na prerušenie, prerušenie a revíziu zoznamu v prípade rýchleho zhoršenia v niektorej z krajín, ktorá sa považuje za bezpečnú. A potom otázka ľudských práv príslušných žiadateľov. Stretli sme sa viackrát tieňových spravedcov, na kruhu tieňových spravedcov e, boli aj dva trialógy. No a pokiaľ ide o tú metodiku, pokiaľ ide o to stanovenie e, krajiny e, ako bezpečnej a pokiaľ ide o revíziu tejto, tohto zoznamu a suspenzný mechanizmus, keď dojde k zhoršeniu situácie. No a musím povedať, že sme sa veľmi ne pohli, pokiaľ ide o oblasť harmonizácie a tých základných práv. V rozpore s e, našou pozíciou, pozíciou EP, rada chcela a stále asi chce zachovať koexistenciu medzi národnými zoznamami a tým zoznamom európskym. S rizikom, že dokonca budú vznikať e, ďalšie takéto zoznamy v krajinách, ktoré zatiaľ nemajú. Tie diskusie, mm, pokiaľ ide ľudské práva, tiež neprinesli mm, nejaké výsledky, pretože to oni chceli riešiť na inom mieste, pokiaľ ide o procedurálne e, nariadenie. Mm, takže e, vo svojom mene a v mene tým spravodajcom, ktorí ma, spravodajcom, ktorí ma sprevádzali a ďakujem im, tak e, my sme mali pocit, že ten európsky, európsky zoznam bez nejakých procedurálnych požiadaviek, e, že to sa skrátka nedá oddelovať, že nedá sa hovoriť o jednom bez druhého a mm, naozaj e, spravodajcovia v oblasti azylu. E, naozaj e, všetci tvrdia, že takýto spoločný znam EÚ je procedurálnym nástrojom pre všetky členské štáty. Povinne, doteraz je to teda iba e, možnosť. Takže my sme v Líbe v júli 2016 prijali vyvážené stanovisko vyváženú pozíciu, teda aby boli chránené práva žiadateľov a zároveň, aby ten systém bol efektívny. No a trvali sme na tejto otázke harmonizácie a základných práv. V novembri 2016 sme už videli, že diskusie budú komplikované, ale predsa len sme čakali, e, že um, azylový úrad, že jeho správa bude, bude teda vydaná. Koncom decembra e, sme takéto niečo očakávali. Myslím, že bez nejakého vyhodnotenia sa nedá, nedá teda takýto zoznam pripraviť. E, tie správy eh, sú naozaj veľmi dobrým východiskom, sú nestranné, sú naozaj e, dobrým základom pre našu prácu. Eh, ja si myslím, že eh, tie vyjadrenia eh, tohto úradu hovoria jasným jazykom, hlavne pokiaľ ide o, o Turecko. Takže snaha dopracovať sa k dohode na celom texte, tak tieto šance sme videli čoraz bledšie, tak povediac. Naozaj mm, by nebolo fajn, keby tie diskusie trvali dlhšie, aby sa náhodou neoslabil aj, neoslabila aj silná pozícia Európskeho parlamentu. Takže my sme chceli uh, spolupracovať tieňovými naozaj uh, v našich diskusiách uh, teda dosiahnuť nejaký pokrok. E, bohužiaľ sa to nepodarilo. No a e, vtedy nám predsedníctvo, bolo to všetko marca tohto roka, vtedy nám vlastne to povedalo, že už teda členkáte nechcú rokovať a že chcú e, toto celé presunúť na nariadenie, na procedurálne nariadenie celú túto diskusiu. A povedali nám teda, že ak sa táto druhá alternatíva neukáže ako dobrá, tak sa môžeme znovu vrátiť k našim započetým diskusiám o zozname EÚ e bezpečných krajín. No, mm, neviem, neviem si to celkom dobre predstaviť. Takže aby som to uzavrela, e, naozaj sme sklamaní, že tie výsledky mm, neboli substanciálnejšie, ale mm, prioritou je, aby pozícia Libe bola rešpektovaná pretože to hlasovanie bolo veľmi jasné v našom výbore. A teraz je potrebné naozaj poukázať na tie hlavné body, aby tento pracovný dokument bol na dispozícii na stránke parlamentu, to sa už aj udialo. A teda mm, kolegyni Ferrara odozdať štafetu e, s tým, že tá pozícia z júla stále platí. Myslím si, že ona a ďalšie spravodajcia budú mať naozaj vynikajúci základ do rokovaní o tomto spoločnom zozname bezpečných krajín. Budeme s ňou samozrejme veľmi úzko spolupracovať a budeme dávať pozor, budeme veľmi obozretní v najbližšom období. Na záver chcem poďakovať tým spravodajcom, ktorí ma sprevádzali na tejto ceste. Ďakujem pekne aj mojim asistentom, asistentom mojej skupiny pretože odvedli naozaj počas týchto rokovaní veľký kus práce. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz by som dala slovo pani Ane Abera za malské predsedníctvo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani spravodajkyňa, ďakujem, že tu môžem vyjadriť stanovisko rady tejto dôležitej téme na úvod aby som chcela mm, sa poďakovať e, slovenskému predsedníctvu, spravodajkyni a ďalším spravodajcom za ich prístup teda v trialogu. Napriek najlepším snahám sme sa v niektorých kľúčových otázkach dostali do slepej e, uličky. Pokiaľ ide o návrh komisie z 2016, e, kde ide teda o procedurálne nariadenie, tak e, e, tam ide o nahradenie existujúce smernice nariadením a ide teda o širší kontext reformy Európskeho azylového systému. Ako už povedala, Začiatkom tohto roka som ňou bola oslovená a povedala mi, že by chcela, aby sa konal posledný trialog s radou, aby sme sa dohodli na dvoch otvorených otázkach metodika a suspenzný mechanizmus. Všetky ostatné veci mali ostať na rokovania v rámci nariadenia o azylovom postupe. Ja som e, tento návrh spravodajkyne relevantnému prípravnú orgánu rady odprezentovala a po diskusiách a úvahách tá skupina rozhodla, že by bolo lepšie, keby sa rokovania pokračovali na túto tému, keby pokračovali v kontexte trialogov o nariadení o azylovom postupe, teda procedurálnom nariadení, čo by spolu zákonodarcom umožnilo otázku bezpečných krajín pôvodu dať do kontextu celého legislatívneho nástroja, a teda širšie reformy európskeho azylového systému, čo by zabezpečovalo väčšiu ko konzistenciu a koherentnosť na tento mandát, ktorý sa som od rady dostala, som spravodajkyni napísala list, ako už spomínala a pani Ferrara, ako spravodajkyňa pre azylové nariadenie, mm, procedurálne nariadenie poved, to sme jej oznámili, že my máme teda mandát e, obnoviť, obnoviť diskusie na túto tému v kontexte trialogov o nariadení o azylovom postupe. E, Budúce predsedníctvo by však mohlo zmeniť toto rozhodnutie, ak to bude považovať za potrebné. Ja som e, pozíciu, ktorú pani spravodajkyňa odprezentovala, to som si samozrejme poznačila a odkomunikujem to príslušnému prípravnému orgánu rady. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz, keďže tu nemáme tieňových spravodajcov, dám slovo pani Mecela. Ďakujem pekne. Ja tu nahradzam Rašidu Daty, ktorá je naša tenová spravodajkynia za EPP, čiže vystúpim v mene EPP, pokiaľ tento postup v prvom rade e, považujeme zoznam bezpečných krajín za jeden z nástrojov e, na riešenie migračnej krízy. Áno, podporujeme vytvorenie takéhoto zoznamu a e, mrzí nás, že uh, sme sa nedopracovali k dohode. Dôverujeme kolegom, ktorí majú na starosti tieto ďalšie rokovania, tak tým želáme veľa úspechov, ale e, chceme zdôrazniť, že tento naozaj nebežný postup e, vyvolá viacero otázok. Kladieme si otázku, ako sa bude v prípade dohody v rámci rokovania APR e, vypracúvať tento spoločný zoznam a kniha mm, EPP Rašida Daty je naďalej k dispozícii. A pokiaľ ide o prípravu tohto spoločného zoznamu so všetkými kolegami a v rámci diskusie o APR, ďakujem. Pani Sipel nie. Tak pani Kienge, nech sa páči. Grazie. Ďakujem pekne. Ja zdieľam naplno tú analýzu a texty, ktoré predniesla, a teda tie textové návrhy, ktoré predniesla moja kolegyňa Silvi. A to aj preto, lebo sa pýtam, či by sme nemohli o tomto nariadení diskutovať bez toho, aby sme sa dotkli tej časti, ktorá sa týka ľudských práv. Podľa môjho názoru je tento bod tak zásadne dôležitý, že jednoducho nemôžeme takúto dôležitú tému uzavrieť bez toho, aby sme korektným spôsobom jasne definovali, aké sú tie základné kritériá a zároveň, aby sme aj nediskutovali o tých krajinách, ktoré sú nominované. Špecificky chcem povedať, že niektoré nominované krajiny, najmä Turecko, e, porušujú systematicky a pravidelne ľudské práva porušujú takisto aj základné práva e, a základné slobody a my sme ich zamiestne, umiestnili na zoznam bezpečných krajín, čo podľa môjho názoru je niečo, o čom by sme sa mali zásadne porozprávať a malo by sa to odzrkadliť aj všetkých ostatných zložkách. Takže um, podporujem ten návrh, ktorý predniesla kolegyňa a pevne verím, že v rámci tejto smernice a v rámci diskusie o nej sa nájdú také procedúry, ktoré nám umožnia adekvátnym spôsobom napredovať v tomto smere a pevne verím, že dokážeme prijať nevyhnutné kroky na to, aby sme sa dostali do stredu takéhoto politického projektu, aby sme dostatočne vehementne zakotvili rešpekt voči ľudským právam do všetkých dokumentov a, právnych princípov, ktoré vytvoríme. Dobre, ďakujem pekne. Teraz mi dovolte dať slovo komisii. Máme tu niekoho z komisie, kto by sa chcel vyjadriť? Ak áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Stručné vystúpenie Komisia stále sa drží pôvodného návrhu, takže teraz je to v rukách spoludokladovcov rozhodnúť sa, ako naložiť s týmto dokumentom. Ďakujem. Pani Albiol. Gracias. Ďakujem veľmi pekne. Zoznam bezpečných krajín je zásadným prvkom ktorý e, tvorí základnú e, kostru celej azylovej politiky Európskej e, komisie. Máme tu teraz ten zoznam jednotlivých bezpečných krajín, ale máme tu aj jasné príklady toho, ako sa napríklad až k dnešnému dňu správa, um, správa Európska komisia. A to najlepšie je ilustrované Tureckom krajinou, ktorú považujeme za bezpečnú, ale ktorá napríklad zamestnáva deti utečencov v textilných továrniach, a to celé roky takisto ďalšia bezpečná krajina. Afganistan, kde máme napríklad dohodu o tom, že tam môžeme deportovať utečenkov, utečencov a utečenkyne, lebo asi to je jednoznačne veľmi bezpečná krajina podľa toho, čo tvrdíme, hoci to je krajina, ktorá je absolútne zaplavená násilím od invázie v roku 2001. Tie krajiny, ktoré teda Európska únia e, pomenováva ako tie nebezpečné, sú tie, teraz, z ktorých máme e, vlastne možnosť e, prijať utečencov a ktorí nesplňajú tie očakávania medzárodného práva, ale je to koncept, ktorý musíme oveľa viac využívať, najmä v oblasti posudzovania azylu. To sa musí rozhodovať na základe individuálneho prístupu a je dôležité, aby sme e, špecificky zohľadňovali otázku etnicity a národnostnej príslušnosti a zároveň, aby sme e, poskytovali ochranu tak, ako to jasne hovorí Ženevský dohovor. E, momentálne sa správame presne proti tomuto konceptu bezpečných krajín. My popierame tento koncept, nemôžeme nemôžeme takto jednoducho vytvoriť nejaký zoznam bezpečných krajín, lebo jednoducho takýmto spôsobom popierame základné povinnosti, ktoré nám vyplývajú z Ženevského dohovoru. Ďakujem pekne. Thank you. Uh, I would like to... Ďakujem. Pani spravodajkyňa, uzavreli by ste to, prosím? Áno, urobím to rýchlo, tromi slovami. Poprvé chyba, je potrebné vyhnúť sa chyba, akýkoľvek chybám, konceptuálnym, strategickým. A ja si myslím, že aby som nezachádzala do detajlov, že tu bolo niekoľko strategických chyb, ktoré sa už udiali. Druhá vec, eh, nejakým spôsobom ustúpiť od tejto témy, od tohto, to nič nezmení, nič sa nevyrieši, čiže je potrebné naozaj sa postaviť tvárov tvár realite. A po tretie, odhodlanie. Bez hľadu na to, čo sa udeje pokiaľ ide o ten nový tím Európskeho parlamentu, ten bude podľa mňa rovnako rozhodný, e, rovnako angažovaný ako ten predchádzajúci. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za všetky vystúpenia a zaujímavú rozpravu. A teraz pod číslo 16. Máme 15 minút asi. 5. júla 2016 Európska komisia predložila návrh rozhodnutia rady pokiaľ je viacročný rámec pre agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 18 až 22 Tento rámec, ktorý sa príjma 5 ročne, stanovuje tematické oblasti aktivít tejto agentúry. 28. novembra rada prijala návrh, stanovisk, návrh rozhodnutia dá Európsky parlament, teda takto Európsky parlament bude podľa článku 352 zmluvy o fungovaní EÚ udelovať svoj súhlas Návrh rozhodnutia rada prezentovala počas našej schôze 21. januára a dnes Prečo, a preto dnes eh, pani Mlinár odprezentuje eh, svoje navrhované odporúčanie. Takže pani Mlinár, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, chcem sa hlavne poďakovať malskému predsedníctvu, komisii a tenevým spravodajcom. Už sa tu spomínalo, že ma mrzí, že rada nedospela k dohode, pokiaľ ide o spoluprácu trestnoprávnu policie a justície, že to nebolo zaradené do viacročného e, rámca. Spolupráca policajná a súdna by odražala potrebu v praxi, ale tiež by umožnila agentúre analyzovať veci, v relevantných oblastiach, oblastiach relevantných pre základné práva. Zároveň by sme tým ukázali, že ľudskoprávne aspekty súdnej a policajnej spolupráce aj v trestných otázkach sú pre nás dôležité. Občania to očakávajú, aj teda odborná obec v oblasti ľudských eh, práv, že teda by sa agentúra mala týmto zaoberať. No ale keďže Za všetko sme spotrebujeme nový viacročný rámec. Inak by agentúra mohla konať iba na požiadavku inštitúcie, nemohla by teda konať vlastné iniciatívy a toto v našom záujme nie je a chceme sa tomu vyhnúť. No, aby sme tento mechanizmus skončili bez podkopania práce agentúry, som v dialogu s radou a komisiou a dosiahli sme dohodu. Obe inštitúcie chcú pozmeniť základné nariadenie agentúry Európskej únie pre základné práva tak, aby tam nebol odkaz na Európske spoločenstvo, pokiaľ je vytvorenie agentúry základné práva, že tam bude teda EU miesto ES, potom rozšírenie kompetencií tejto agentúry, aby tam boli aj otázky ex tretieho piliera, teda policia a súdnictvo, a tiež zlepšiť postupy pre správu a fungovanie agentúry. Rada a komisia mali pri pojiť k rozhodnutiu rady v tomto zmysle vyhlásenie a dnes ho aj prečítať v našom výbore. Chcem informovať spravodajcov a požiadať ich o podporu aby sme na mini plene v maji túto tému mohli mať to vyhlásenie Rady a komisie s uznesením, aby Európsky parlament e, sa mohol tiež na túto tému po ostatných inštitúciách vyjadriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz by som požiadala zástupcu komisie. Nech sa páči pani Luisa Ringur. Ďakujem pekne, pani predsednička, za to, že mám možnosť vystúpiť. Poďte mi povedať, e, hlavné vystúpenie, alebo teda hlavnú deklaráciu v mene komisie. Komisie je ľúto, že sme nedosiahli dohodu hľadom zapojenia tohoto nového tematického rámca v oblasti policajnej spolupráce a súdnej spolupráce e, otázky trestnoprávnej záležitosti do výročného rámca pre Európsku agentúru základných práv v, v období do roku 2020. Komisia pripomína, že po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti, tak otázka policajnej spolupráce a súdnej spolupráce v trestnoprávnych záležitostiach sa stala súčasťou komunitárneho práva. A práve preto je pokrytá práve Eh, úlohou a rozsahom pôsobnosti tejto agentúry. Ako vo všetkých ob- ostatných oblastiach, ktoré spadajú do kompetencie činnosti Európskej inštitúcie, ako je hovorí aj eh, článok 168 E, nariadenia o činnosti tohoto, e, tejto inštitúcie. Ak tieto oblasti nebudú zahrnuté do rozhodnutia rady, e, ktoré vytýčuje činnosť práce tejto agentúry v období 2018 až 2022, tak agentúra naďalej bude vykonávať svoje základné úlohy aj v týchto oblastiach na základe požiadania zo strany Európskeho parlamentu, rady alebo komisie, a to podľa článku 5.3 toho istého nariadenia rady. Ale reagujúc na externé hodnotenie práce agentúry v roku 2017 Komisia bude ďalej e, odovzdávať alebo e, posielať túto hodnotiacu správu e, komisii, rade, Európskemu sociálnemu a ekonomickému výboru, výboru regiónov a následne bude zverejňovať výsledky tejto správy. Potom, ako bude posúdená táto hodnotiaca správa a odporúčania, tá komisia môže predložiť akýkoľvek ďalší návrh pre pozmeňujúce návrhy k nariadeniu 168 z roku 2007, ktoré považuje za nevyhnutné, tak ako to predpokladá článok 3.1.2 tohoto nariadenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ja vám, hovorí pani predsednička. Teraz sa, sa opäť vrátime k Lodskému predsedníctvu. Nech sa páči, máte slovo. Príjemné popoludne vám všetkým. V mene predsedníctva by som rada poďakovala váženej pani predsedničke, rovnako ako aj spravodajkyni. A dovolte mi teraz prejsť ešte k vyhláseniu rady na základe článku 30 odsek 3 a 4 nariadenia Rady číslo 168 z roku 2007. A Sice hovoríme tu o nezávislom vonkajšom hodnotení agentúry FRA, E, tak takéto hodnotenie prebehne v roku 2017, ako, správe, e, ako správne poznamenala aj komisia. Ako to, to, o tom hovorí článok 31 odsek 2 tohoto nariadenia, komisia potom ako dostane takúto hodnotiacu správu a odporúčania, ktoré boli vznesené na základe správnej, požiadaviek správnej rady FRA, môže e, predniesť akékoľvek pozmeňujúce návrhy k hlavnému nariadeniu, ktoré upravuje činnosť tejto agentúry, ktoré bude považovať za nevyhnutné. V tomto kontexte rada súhlasí s tým, že bude veľmi pozorne zvažovať akékoľvek ďalšie návrhy pre pozmeňujúce návrhy e, voči tomuto e, nariadeniu, ktoré komisia bude predkladať, vrátane tých, ktoré e, si vyžadujú súhlas e, tejto agentúry, aby pokrývala aj oblasť súdnej a policajnej spolupráce v trestnoprávnych záležitostiach. Rada ďalej súhlasí s tým, že bude pozorne zvažovať akékoľvek ďalšie návrhy pre zlepšenie konania ohľadom zlepšenia činnosti a transparentnosti fungovania tejto agentúry. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz môžeme otvoriť diskusiu za EPP. Roberta Mecola, nech sa páči. Ďakujem pekne, Barbara. Ja nahrádzam eh, pána Nadžina v tejto diskusii eh, Pani Mlinár, vážení kolegovia, všetkým chcem poďakovať za vašu angažovanú prácu a všetkým, ktorí sa angažovali v tejto práci. Agentúra pre základné, agentúra pre základné práva je veľmi vhodným príspevkom k inštitúciám, k našej práci. Ich výskum, ich expertíza, poznatky a znalosti a poradenstvo vo špecifických oblastiach doplňajú a zlepšujú našu dennodennú prácu. Ako tieňový e, spravodajca EPP, pán Naď, sa nazdáva, že zatiaľ nie je žiaden právny dôvod preto, aby sme doplňali alebo rozširovali e, kompetencie FRA v rámci viacročného rámca, ale plne podporuje spravodajkyňu a súhlasí s tým, že riešenie by sme mali nájsť v prípade, ak tu je dobrá vôľa medzi všetkými zapojenými inštitúciami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za takéto veľmi konkrétne vyjadrenie. Pani Sipel, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, bohužiaľ naša téma spravodajkynia Sara tu tiež nie je e, dnes, takže vystúpim v jej mene. Radi by sme poďakovali e, za prácu spravodajkyne, ktorá vyvinula no, pardon, za to, že napísala najprv návrh tohoto odporúčania a zároveň za to, že e, si osvojila otázky aj e, e, násilia, ktoré je špecificky smerované proti Rómom a ktoré je hlavným dôvodom je diskriminácia a marginalizácie. A e, zaoberala s tým agentúra FRA najmä v oblasti integrácie a sociálnej inklúzie Rómov. My by sme takisto veľmi radi poďakovali pani Mlinára aj za to, že vyvíjala tlak na radu a komisiu, tak aby pripravili spoločné písomné vystúpenie, v ktorom sa zaviažu k tomu, že zmenia zakladajúcu legislatívu agentúry FRA a doplnia ich eh, mandát aj pre témy, ktoré vyplývajú z tretieho piliera. Potrebujeme práve takéto doplnenie rozsahu a spolupráce aj v oblasti policajnej a súdnej spolupráce v trestnoprávnych záležitostiach. Na základe tohoto všetkého naša skupina podporuje spravodajkyni prístup, tak aby sme schválili rozhodnutie rady, a to za predpokladu, že komisia aj rada dostoja svojim slubom. Ďakujem pekne. Pán Škripek, nech sa páči. Thank you very much, Thank you very much Mrs. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Dovolte mi poďakovať všetkým tým, ktorí pracovali na tejto zložke a dovolte mi um, ukázať, že, alebo preukázať, že EKR podporuje pozíciu rady tak, aby mandát uh, agentúry pre základné práva nebol rozšírený. Um, musíme zabezpečiť, aby výdavky, ktoré táto agentúra má, um, zostal zachovaný, aby ich výdavky boli účinné, dobre nasmerované a efektívne, aby sme využívali tie najmodernejšie metódy výskumu. A zatiaľ takúto dôveru nemáme. A hoci spravodajkynia súhlasila s tým, že tieto existujúce oblasti práce agentúry FRA sú postačujúce, ale podala tam, doplnila tam, že aj poznámku, že e, nariadenie o FRAB malo byť rozšírené a doplnené. Nebudeme podporovať túto časť e, návrhu správy a prednesieme pozmeňujúce návrhy v tomto duchu. Ďakujem pekne. And... Ďakujem pekne a pani Lunáček, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, dovolte aj mne poďakovať spravodajkyni za veľmi ambiciózny prístup v tomto smere, tak aby vyvinula tlak, aby sa rada posunula e, ďalej, tak ako to hovorí náš právny názor vrátane e, to, rozšírenia toho, tejto spolupráce a otázky súdnej a policajnej spolupráce, e, čo podľa nás by bola tá správna vec, e, ktorú môžeme spraviť. Ale skôr ako to ešte spravím, dovolte mi silne podporiť FRA ako takú čiže agentúru pre základné práva. Oni naozaj sa pretavili na veľmi dôležitú a relevantnú inštitúciu, ktorá poskytuje veľmi dobré poznatky, veľmi dobrú spätnú väzbu k našej práci. A, a myslím si, že všetky tieto veci, ktoré sú um, vlastne globálne prítomné na, na, na, na tom širokom uh, pléne uh, Európskej únie, uh, už nemôžu byť takéto inštitúcie ignorované, lebo publikujú tak významné a zásadné štúdie ohľadom všetkých diskriminovaných skupín na tomto kontinente v jednotlivých členských štátoch alebo aj e, v celej Európskej únie ako takej, či už to Rómovia, LGBTI, uchádzači o azyl, ochrana hraníc, ochrana osobných dát, práva detí, prístup k spravodlivosti a tak ďalej našu prácu by sme už nemohli robiť, nielen vo výbore LIBE, ale aj v našej, našu prácu ako takú, bez agentúry FRA. Takže v tomto smere naozaj oceňujem túto prácu a ako hovorí táto správa, potrebujeme agentúru FRA a e, ako zelení a mnohí ďalší tu, my by sme chceli, aby tento mandát bol silnejší, ktorý majú. Takže pokračujeme ďalej, bojujeme za to, ale e, zároveň e, chcem aj súhlasiť s tým, e, čo nás pani spravodajkynia žiadala, a síce aby sme podporili túto prílohu, ktorá bola vyrokovaná, kde e, Rada, ako už bolo povedané, zavezuje, sa e, zavezuje k tomu, že preskúma, akými spôsobmi e, rada bude konať ďalej a pevne verím, že už v nie tak ďalekej budúcnosti e, bude aj otázka policajnej a súdnej spolupráce zahrnutá do mandátu FRA. Takže to je ešte niečo, čo bohužiaľ nie je dnes skutočnosťou, ale aj v mene našej skupiny chcem vyjadriť súhlas s takýmto rozšírením. Ďakujem pekne, pani Spinelli, nech sa páči. Dovolte mi poďakovať Angelike Mlinár za veľmi odvážnu prácu, ktorú spravila a chcem plne podporiť tie odporúčania, ktoré tu boli predstavené v našom návrhu správy, ktorý je pred nami. Dva body sú pre mňa veľmi dôležité. Spomínala aj spravodajkyňa. V prvom rade je to otázka toho, že je naozaj nevyhnutné, aby agentúra FRA zahrňala medzi svojimi oblastiami činnosti v rámci ďalšieho viacročného rámca aj oblasť integrácie a sociálnej inklúzie Rómov. A práve v tomto rámci e, by sa FRA mala stať takým centrom boja proti e, nenávisti voči Rómom, tak aby sa venovala e, znižovaniu násilia nenávisti voči Rómom a tým dôvodom pre ich diskrimináciu a marginalizáciu. Po druhé, si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme do nového viacročného rámca e, zahrnuli aj tematické oblasti spolupráce v oblasti súdnych a policajných otázok, a to nielen v oblasti civilného práva, ale aj v oblasti trestnej, trestnoprávnej činnosti. To by umožnilo zahrnúť do práce agentúry FRA aj otázky, ktoré sú stále viac a viac dôležité a sú dôležité pre otázku vnútornej bezpečnosti EÚ, terorizmus, boj proti mafiám, boj proti podvodom a tak ďalej a tak ďalej. E, medzi tými poslednými legislatívnymi návrhmi Európskej únie v oblasti boja proti terorizmu, tak vidíme tu veľmi silný vplyv, ako takéto politiky môžu mať a, mô, a vlastne je tu e, veľký presah, ktorý takéto politiky majú na súkrom, súkromie a na ochranu osobných údajov občanov, v neposlednom rade aj na práva migrantov a utečencov, mladistvých e, bez prievodu. A myslím si, že v tomto smere je naozaj mimoriadne dôležité aby sme takéto oblasti sledovali a naozaj neziskové organizácie mali veľmi pozorne zvážiť, aby agentúra zo svojej vlastnej iniciatívy mohla začať štúdie a, vy, a vlastne šetrenia v týchto témach. Dovolte mi to zakončiť tým, že a ja som veľmi znepokojená tým, že komisia nedosiahla dohodu hľadom zahrnutia týchto sektorov do e, pracovného programu agentúry. Ale ako som už hovoril, Nemali by sme e, zbytočne vzdávať tento boj a práve preto verím v boj a v presvedčenie, e, v presvedčenie rady. Verím, že budeme úspešní a som viac ako presvedčená, že Angelika má tú schopnosť, má ten drive na to, aby to aby dokázala túto e, presvedčacú prácu spraviť. Má aj ten šarm, ktorý potrebuje a má v tomto smere moju plnú podporu. Ďakujem pekne. Uh, uh, a ešte pani Kienge na záver, nech sa páči. Grazie. Ďakujem pekne. Dovolte začať aj mne tým, že uh, plne podporím túto správu a naozaj pozitívne hodnotím um, to, čo naša skupina chce odkomunikovať ako podporu pre túto správu. Zároveň chcem pripomenúť, všetkým, ktorí pracujú v tejto oblasti a v tomto sektore, že dnes máme naozaj veľmi dobrú stratégiu boja proti rasizmu a v tomto smere je nevyhnutné opísať a pomenovať všetky formy diskriminácie. Je to naozaj veľmi ťažké častokrát nájsť eh, v literatúre a v dokumentácii mm, tému diskriminácie, ktorá bola jasne eh, popýtaná najmä eh, čo sa týka mm, osôb, ktoré majú africký pôvod. Je to taká akási afrofóbia a, takže je tu mnoho rôznych foriem diskriminácie, ktorá si vyžaduje jasne špecifikovanú stratégiu. Nehovorím, že dnes potrebujeme nachádzať nejakú špecifickú odpoveď e, pre nejakú typ e, subkultúry alebo kategórie, ale treba jasne pomenovať všetky typy rasizmu a diskriminácie, ku ktorému dochádza. Ak nejakú opomenieme, tak celá globálna stratégia už nebude mať zmysel. A práve preto aj ja dnes hľadám spôsob, ako upraviť pozornosť aj na tento bod. A Myslím si, že profilovanie osôb afrického pôvodu cez identifikovateľné črty ehm, znamená, že sa takéto osoby stavajú obeťami profilingu a práve preto by bolo dobré, aby sme zobrali do úvahy všetky ostatné typy a formy, ktoré boli predstavené a ktoré predstavujú tú dennodennú realitu afrofóbie, e, ktorá predstavuje rasizmus voči osobám afrického pôvodu. Je to realita, pre ktorú sa jednoducho nemôžeme schovávať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dovolte mi ešte poprosiť Angeliku Mlinár, či chce e, povedať nejaké záverečné vystúpenie. Áno, chcem poďakovať za všetky tieto milé slova a takisto aj za podporu. A naozaj sa tak cítim, že zlyhať jednoducho nemôžem. Takže musím robiť všetko preto, aby sme uspeli. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dovolte mi pripomenúť vám, že termín pre predkladanie pozmenujúcich návrhov je 20. apríl 2017 o 3. hodine popoludní. Prosím, zoberte na vedomie, že AT4M nástroj nemôže byť využitý, keďže toto je e, procedúra e, súhlasu a teda pozmeňujúce návrhy musia byť predkladané e, textovo. Takže sekretariat vám pošle inštrukcie e-mailom. Ďakujem všetkým veľmi pekne a želám vám šťastné a príjemné veľkonočné sviatky. Ďakujem. Do you know that we can... Len pripomínam, že po, po obede pokračujeme o 3. hodine, takže pokračuje zasadnutie výboru.